So, nach einem langen Pfingstwochenende. Dobrý deň, takže mali sme predložený víkend a začníme s zasadnutím výboru pre, pre e, životné prostredie. Mám tu zo pár oznámení. Body 7 a 6 sa presúvajú. Bod 15. Nefunguje tlmočenie. Now? German Dutch? It's working? Okay. Ich starte nochmal. Takže zopakujem to, čo som už povedal. Všetkých vás tu srdečne vítam a oznamujem nasledovné. Bod 6, Horizon 2020, bod 7, to je rámcový program pre výskum a inovácie, svetský program, tak tieto dva body programu sa presúvajú. Nebudeme o nich hovoriť počas toho zasadnutia. A potom bod 15. To je pravodajkynia pani Weisgerber, smernica uznávania odborných kvalifikácií. A o, o tomto bode sa nebude hovoriť zatvorenými dverami, ako bolo plánované, ale bude to normálne verejné zasadnutie. Bod programu 2. Máme k dispozícii všetky jazyky, ktoré tu bežne bývajú a premiéru má dnes na tomto výbore chorvačtina. Pre našich nových kolegov. Tu máme aj chorvačtinu. To bolo prvé oznámenie. Druhé oznámenie sú tu dvaja kolegovia, ktorí už nebudú poslancami. Je to kolegyňa Debrun a kolegyňa Plum. Ona bude v Rumúnsku novou mísakou pre životné prostredie. Čiže teraz bude na tej druhej strane, bude v pracovať v inej inštitúcii, ale stále v rezorte životného prostredia. Takže blahoželáme a želáme veľa šťastia. Preto máme nových dvoch kolegov. Nie sú to plnoprávni členovia, ale náhradníci. Je to pani Plendora Slevety a kolega Ivan. Takže títo nahradzajú tých odišlých. Tretie oznámenie. Kolegyňa Klevety práve prišla. Vítajte tu u nás vo výbore. Pani Klivety. Je tá správna výslovnosť. Vítajte tu u nás. Tretie oznámenie zdravotná skupina pre zdravie sa stretne 30. mája, teda v stredu, v čase 16 až 18.00. Bude to v A5E2, toto zasadnutie. A pôjde o revíziu a vyhodnotenie stratégie EÚ v oblasti zdravia. Všetci sú srdečne pozvaní. A teraz bod programu číslo 3. Máme tu dnes u nás hostia. Srdečne tu vítam komisára pre životné prostredie Janeza Potočníka. Budeme mať teda výmenu názorov. U nás vo výbore to robíme, vo výbore to robíme radi. Rozdelíme sa takých troch kôl. Mnohí kolegovia sa už prihlásili o slovo. Ale ako prvý dostane slovo pán komisár na krátke úvodné slovo, aby sme potom mali my možnosť položiť otázky, čo možno v najhodnejšom počte. Takže, drahý Janes, máš slovo, nech sa ti páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Takže krátky úvod, asi 5 minút. Prvom bodu, ktorý je dnes na programe, legislatívne návrhy komisie na rok 2013 so zameraním na efektívne využívanie zdrojov. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za pozvanie. Dnes teda budem hovoriť o našich prebiehajúcich prácach a o našich plánoch. Viete, že v úvode svojej práce som hovoril o implementácii biodiverzite a zdrojovej účinnosti. To boli tri také hlavné oblasti mojej práce a počítam s vašou podporou vo všetkých týchto oblastiach. Pokiaľ ide o ten cestovný plán z minulého septembra, tam sme teda v oblasti efektu využívania zdrojov ehm, si zadefinovali určité kroky, aby sme pomocou takýchto zelených technológií sa vymanili z krízy. Minulý rok e, sme teda prijali ďalší dokument, nadväzný, tak aby sme v tejto oblasti napredovali. Bola prijatá táto správa, ktorá doplňa ten cestovný plán. plene sa minulý týždeň ozvali hlasy v tom zmysle, že trošku otáľame, pokiaľ ide o tie potrebné kroky, ale ja vás môžem ubezpečniť, že sme nečakali na prijatie toho cestovného plánu a že sme začali s krokmi v oblasti nevyžovania využívania zdrojov už predtým. Toto je vlajková loď stratégie Európa 2020 už od začiatku eh, druhého mandátu Barozovej komisie. Naše opatrenia majú tri také vlastnosti. Po prvé, zachovanie zdrojov, po druhé, hospodárska transformácia a po tretie, zlepšenie správy a monitorovania, stimulácia produkcie a výroby, eh, takých, ktoré budú mať nižšie dopady na životné prostredie. Pripravili sme oznámenie o jednotnom trhu pre zelené výrobky a v roku 2013 pripravujeme iniciatívy, eh, pokiaľ ide o udržateľné potraviny nástrojov a účinnosť e, samozrejme sa týka aj vzduchu a vody a my tento rok plánujeme ešte oznámenie o vode, o zachovaní vodných zdrojov a v roku 2013 chceme urobiť komplexnú revíziu našich politik v oblasti znečistenia a kvality vzduchu v súlade so ženevským dohovorom, teda s touto novelou e, Göteborského protokolu. Potom Tu máme snahy o zhorizontálnenie tejto problematiky. Máme tu biodiverzitu. Plánujeme v tejto oblasti nadviazať v rabate na práce odvedené v Nagoji. Chceme nadviazať tie záväzky, ktoré sme vtedy prijali. Chceme završiť e, rámec na európskej, na európskej úrovni. Ďalej, ďalej Pracujeme na implementácii legislatívy o chemikáliách, endokrinné látky a toto je iba prvý krok v našej snahe Implementácia je kľúčová a ja sa teda teším na vaše názory k oznámeniu o implementácii Európskej komisie z marca lepšia implementácia, tomu by mala napomôcť aj revízia smernice o posúdení environmentálnych vplyvov. Chceme uplatňovať konzistentnejšie princípy takéhoto environmentálneho posúdenia vplyvov. Prístup účinného využívania zdrojov znamená to, že budeme naďalej pripravovať politiky v oblastiach energie, dopravy, výskumu, vývoja, ďalej kohezná politika, štátna pomoc, Mm, zahraničné vzťahy a tak ďalej. Viacočný finančný rámec, e, návrhy komisie v tejto oblasti e, by mali viesť e, k zhorizontálneniu týchto oblastí a ja dúfam, že môžem počítať s vašou podporou v tom, že všetky výbory TRAN, ITRE, DV, AGRI Fish a tak ďalej, všetky by sa budú zaoberať e, otázkou účinného využívania zdrojov. Ďalej budeme pokračovať v diskusiami s členskými štátmi, pokiaľ ide o daňové systémy, pokiaľ ide o štátne dotácie a stimuly Európsky semester je podľa nás najlepším spôsobom, ako tieto ciele pretaviť do správy hospodárskych e, záležitostí v súvislosti so stratégiou Európa 2020. Iste viete, že takéto diskusie momentálne prebiehajú Zajtra budeme o tom hovoriť na kolegiu. Indikátory a možné ciele, toto je tiež jedna z priorít. A my sme e, tento rok spustili e, platformu pre efektívne užívanie zdrojov a v tom roku 2013 prísť určitými výsledkami. Budúci týždeň tá platforma zasadne poprvýkrát. No a ešte posledná, nemaj dôležitá vec tento rok ešte plánujeme predložiť návrh nového rámcu environmentálnej politiky v súvislosti so 7. rámcovým programom. Eh, ja sa teším, že vy ste eh, ten šiestý eh, program vyhodnotili. Je to správa aj o Leinen. A ja dúfam, že ten nový program bude lepšie reagovať na existujúce výzvy a že prispie, prispieje k cieľom stratégie Európa 2020. je naozaj potrebné, aby sme spolupracovali, aby sme eh, z týchto ambícií urobili realitu, aby naozaj tu boli hmatateľné prínosy pre všetkých európskych občanov. Ja som eh, tuším načetol všetky témy a ja viem, že pokiaľ ide o implementáciu, to je ten tretí bod, Rio, voda druhý bod, ale keď hovoríme o um, efektnom využívaní zdrojov, tak musíme všetky uh, tieto oblasti spomenúť. Ďakujem pekne, Janes za, toto, za tento stručný prehľad toho, čo sa všetko plánuje. Samozrejme, že pokiaľ ide o legislatívne správy, že pokiaľ ide o legislatívu, že tam Európsky parlament má lehotu marec 2013. To znamená, že všetky návrhy, ktoré prídu po tejto lehote, nefunguje tlmočenie do angličtiny, už funguje. Um, von Okay. Takže začnem ešte raz. Ďakujem pekne za ten prehľad. No a pokiaľ ide o legislatívne správy tu v parlamente, pokiaľ ide o legislatívu, tak tam je stanovená lehota marec 2013. Pretože všetko, čo príde neskôr, všetky akcie prídu neskôr z dielne komisie, to už parlament nebude mať možnosť prediskutovať a spracovať ešte v tomto volebnom období, pretože v marci 2014 už pomaly začína predvolebná kampaň a od apríla už potom nebudú žiadne zasadnutia. Takže toto prosím majte na zreteli pokiaľ ide o všetky legislatívne návrhy, že je potrebné, aby prišli do marca 2013, aby sme vôbec ešte mali možnosť niečo s nimi urobiť v tomto volebnom období. Hovorili ste o efektnom využívaní zdrojov. Ja si myslím, že to sme už prediskutovali. Bola to naozaj veľmi dobrá debata, keď sme hovorili o správe Gebrandy. Bolo tam viac než 50 prihlásených oslov, bolo to naozaj veľmi živé, takže vidíte, že a táto téma nás zaujíma. No aby som to uzavrel, máme tu mnohých, ktorí čakajú na možnosť vyjadriť sa. Ako prvý pán Zeber za EPP, nech sa páči. Äh, Ďakujem, pán predseda. Diskusie äh, týkajúce sa životného prostredia sú äh, často veľmi náruživé a zaujímavé. Chcem pogratulovať pánovi e, komisárovi za zorganizovanie Zeleného týždňa, e, ktorý prebehol e, výborne. Je to dobrá iniciatíva ukázať ľuďom v Európe, čo sa v tejto oblasti deje že skutočne sa nesnažíme len prijať dobré legislatívne opatrenia, ale ich aj priblížiť našim občanom. Keď sa pozeráme na ekologickú legislatívu v Európe, e, vidíme tam veľké rozdiely v implementácii. Pán komisár e, spomínal niektoré body, ktoré budú predmetom jeho legislatívnych prác, ale nevidím tu zatiaľ veľký e, pokrok. Rád by som sa sústredil na oblasť vody a vzduchu. Začnem vzduchom. Budúci e, rok e, sa e, má uskutočniť revízia tejto oblasti a konštatujeme, že mnoho miest a obcí má podľa európskych štandardov kvality zlú kvalitu ovzdušia, aj keď robia všetko, čo je v ich silách, počnúc jednotlivými zákazmi krokmi a opatreniami, ktoré príjmajú na úrovni obytných domov. Takže sú tu rôzne požiadavky z členských štátov v tomto smere na zlepšenia. Musíme sa e, snažiť zvoliť e, politiku, ktorá bude zohľadňovať túto špecifickú situáciu a musíme sa menej sústrediť e, len na púhe dodržiavanie hraničných hodnôt, čo nie vždy je možné. Podobná situácia je v oblasti vody. Máme teraz k dispozícii návrh tých prioritných rôznych eh, substancií. Eh, ale eh, Opäť tu ide o rovnaký princíp. Stanovíme si prahové hodnoty a vieme, že tu budú veľké problémy, keď budú musieť členské štáty mm, mm, financovať veľký objem finančných prostriedkov, napríklad do čističiek voda, a napriek tomu nedosiahnu Mm, stanovené hodnoty. Takže aj eh, pri eh, vynaložení potrebných investícií a pri všetkých možných snahách nie je možné dosiahnuť eh, tieto hodnoty. A tu musíme sa snažiť zmeniť naše myslenie, najmä pokiaľ ide o autorizáciu, pripušťanie jednotlivých látok. A poprosím pána komisára, aby v tom poslednom roku, ktorý nám e, zostáva, sa nesnažil prísť e, s mnohými novými legislatívnymi opatreniami, ale by sa snažil zamyslieť sa nad tým, ako by sme mohli pomohol, pomôcť členským e, štátom, aby sme tento problém zvládli. Ďakujem pekne. Slovo má Jo Leinen. Pán komisár Potočnik, ak legislatívu príjmete tak eh, rýchlo, aká bola i prezentácia, ehm, potom všetká česť, to je razantné tempo. Otázka znie, z akými zákonmi môžeme do marca 2013 počítať? čo sa konkrétne pripravuje napríklad pre efektivitu zdrojov, alebo máme počítať s tým, že sa to presunie do e, nasledujúceho legislatívneho obdobia. A rád by som sa tiež opýtal na rozhrania medzi 7. rámcovým akčným programom, medzi roadmap k energetickej efektivite a medzi e, stratégiou trvalej udržateľnosti táto, mm, zabudneme e, rovno na ňu, alebo mm, sa do prác dostane nová dynamika. Teda ako pokračujú práce na týchto troch dokumentoch, ktoré som spomínal. Minulý týždeň e, v plene sa objavila tiež otázka na členské štáty, e, či v tomto smere sú akčné plány e, k dispozícii v oblasti ochrany klímy. Máme plány na prispôsobovanie sa a otázka znie, či nemusíme aj v oblasti energetickej účinnosti, účinnosti zdrojov požadovať od členských štátov takéto plány. Vo štvrtok e, budú takéto členské, e, takéto plány, bude takýto plán predstavený zo strany komisie a bolo by veľmi účelné, keby aj jednotlivé členské štáty e, tieto plány pripravili a predstavili, pretože v opačnom smere sa nepohneme ďalej. K legislatíve samotnej hluk je veľmi aktuálnou otázkou možno by aj v tomto smere v legislatíve e, sa dalo čo to e, vylepšiť. A už e, kolega Zeber spomínal otázku kvality ovzdušia. Veľa ľudí pracuje v uzavretých priestoroch, čiže témou je aj vzduch v pracovných priestoroch. Ďakujem. Chris Davis má ako nasledujúce slovo. Ďakujem. Ja zopakujem to, čo povedal pán predseda legislatívy. Myslím si, že je potrebné byť opatrný, keď sa pozeráme na časový harmonogram, aby sme nepredpokladali, že budú dohody v prvom čítaní z rozličných dôvodov. Jednoducho parlament je proti myšlienke e, dohod za každú cenu v prvom čítaní dohode s radou. A jednoducho rada by sa na to nemala spoliehať a preto je podľa mňa potrebné upraviť časový harmonogram legislatívneho procesu. Jedna vec, ktorá sa týka implementácie, videli sme niektoré dokumenty, nevideli sme ale teda naozaj e, jasný dôkaz toho, že komisii sa darí dosahovať viac tým, že sa koncentruje na implementáciu. Možno, že by bolo možné, e, aby ste predložili nejaké číselné údaje. Uvediem jeden príklad Smernica o e, životnosti vozidiel. Podľa mňa je to vynikajúca legislatíva, e, ktorú prijal parlament v roku 1999 2000 a od roku 2006 platí požiadavka, aby všetky členské štáty e, recyklovali 85 obsahu automobilu a od roku 2015 e, toto číslo musí byť zvýšené na 95%, ale pokiaľ viem, e, drvivá väčšina členských štátov ani zďaleka nedosahuje tých 85%, ktoré, ktoré sú teraz požadované a jednoducho mnohé z nich si povedia, robíme čo môžeme, ale nik na ne nevyvíja tlak, aby dosiahli tieto legislatívne požiadavky, aby splnili a jednoducho, toto je naozaj veľmi dobrá legislatíva a takúto legislatívu e, prijali, alebo obdobnú legislatívu prijali aj iné krajiny, vytvárajú sa rovnaké podmienky e, v celej Európe. E, takisto je to dobré z hľadiska recyklácie, ale komisia musí nejakým spôsobom vyvinúť tlak na členské štáty a možno, že aj pod hrozbou konania za porušenia legislatívy. Ale pochybujem, keď sa na vás pozerám, e, či e, ste vy osobne tejto veci venovali e, potrebnú pozornosť, ale bolo by vhodné, pán komisár, aby ste sa opýtali vašich pracovníkov na to, aké opatrenia sú potrebné na zabezpečenie riadnej implementácie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za to oznámenie. A, um, Mimochodom, v bežnej procedúre legislatívnej sú dve čítania. Len ak poviete, pán predseda. Ďakujem. Bas Eichelt je ďalším. Ďakujem, bos. A ďakujem, pán komisár Potočník, e, za váš úvod o efektívnom využívaní zdrojov. Myslím si, že prijatím správy minulý týždeň na plenárke máme dobrú víziu toho, kam sa chceme dostať, ale teraz stojí otázka, čo ďalej. Teraz je treba veci implementovať a príjmať opatrenia. Vízia je nastavená, do veľkej miery sa na nej zhodneme. Takisto tu vidíme aj ekonomický potenciál, možnosť budovania mostov medzi jednotlivými stranami v parlamente, mostov medzi parlamentom a radou. A teraz je otázka, ako ďalej, aké konkrétne kroky môžeme očakávať a nie som jediný, ktorý túto otázku kladie. Dovolte mi zdôrazniť tri body a poprosím vás o e, nejakú konkrétnejšiu predstavu, vašu predstavu. prvý bod sa týka smernice o ekodizajne my sme sa zhodli, že rozsah pôsobnosti tejto smernici by sa mal rozšíriť a nemal by sa týkať iba energetických produktov, ale aj neenergetických produktov, tak aby e, sa zlepšovala efektívnosť využívania zdrojov. Môžeme očakávať, že komisia urobí určité hodnotenie a pýtam sa teraz, že kedy komisia e, vyhodnotí existujúcu smernicu, či navrhne rozšírenie jej pôsobnosti a či je tak možné očakávať do marca budúceho roka. Po druhé, biomasa. Keď sa pozriete na to, ako zaobchádzame s biomasou v Európskej únie tým, že ju spalujeme z veľmi neefektív, vo veľmi neefektívnych um, elektrárniach na uhlie, uh, E, tak je to v skutku povediac veľmi neefektívne využívanie biomasy. E, je potrebné mať kritéria udržateľnosti a vieme, že komisia o tom diskutuje, ale kedy môžeme očakávať nejaké konkrétne a tiež ambiciozne e, kritéria na využívanie pevnej biomasy. Ja hovorím konkrétne o pevnej biomase, nie o um, tekutej. A po tretie, Stále som trošku sklamaný, že v návrhu reformy spoločnej portugalskej politiky nevidíme um, nič, čo by sa týkalo uh, uzatvorenia cyklu živín. A uh, naozaj sa mi zdá, že by sme mali túto príležitosť využiť a viem, že e, vaše odborné útvary pracujú na zelenej knihe o fosfátoch. Pýtam sa, či bude táto zelená kniha o fosfátoch, fosfátoch e, použitá, či sú tam konkrétne príklady toho, ako je možné recyklovať fosfáty, namiesto toho, aby sme ich e, importovali a že či budú do toho zapojené aj iné DG, Eh, tak aby sme mohli eh, fosfát v nojivách recyklovať, namiesto toho, aby sme ho dovážali z Maroka alebo z iných krajín. Takže ďakujem pekne za odpovede na tieto moje tri otázky. Ďakujem, predseda. Bos. Nasleduje Anna Rozbach. Ďakujem, pán predseda. Takže budem hovoriť po násky súkromné teda všetky tieto e, legislatívne návrhy, o ktorých ste tu hovorili, e, sa do väčšej alebo menšej miery týkajú nielen podnikov, ale aj domácnosti. Ja pýtam sa, že do akej miery si myslíte, že e, sa tieto návrhy implementovali aj na úrovni domácnosti, na úrovni domácej spotreby. Pretože ľudia, občania sú práve tými, ktorí môžu meniť svet okolo nás. Mám to na mysli napríklad využívanie vody, energií, inštalácie e, svetelných zdrojov, izolácie domov proti chladu a podobne, e, využívanie Prepačte, ale francúzske tlmočenie e, nefunguje momentálne, hovorí predseda ale môžeme aj po nemecky, tiež je to možnosť, ak Dobre, takže budem pokračovať, hovorí rečnička. E, zamyslela sa komisia nad možnosťami využívania médií, televízie a iných foriem mediálnej komunikácie, aby toto posolstvo eh, rezonovalo v každej domácnosti, aby jednoducho ľudia sami eh, boli ochotní a pripravení meniť svoj spôsob života smerom k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov. Hovorilo sa tu o znečisťovaní eh, vôd, ale sú tu aj ďalšie otázky, napríklad farmaceutické, farmaceutické reziduá. Um, v živočíšnej výrobe alebo v rybnom hospodárstve a pýtam sa, čo robíme v tomto smere, v tejto oblasti. Vieme, aké um, množstva um, sa vypúšťajú do vôd z priemyselných uh, zariadení, inštalácií, ale nemáme taký prehľad o polnohospodárstve v tomto smere. Ďakujem. Teraz... Perché io le voglio chiedere come potete conciliare livello di... Pán komisár, teším sa, eh, že ste eh, medzi nami. Rád by som sa vás opýtal, ako eh, na úrovni EÚ môžete dať do súladu tento veľmi nákladný boj s emisiami, s záujmami ktoré existujú v súvislosti s vypušťaním nebezpečných látok do e, vôd pretože e, tisíce druhov nebezpečných látok e, sa vypúšťajú do vôd. Sú tu dve možnosti v tejto súvislosti. Buď legislatíva na úrovni Európskej únie zostane nedokonalá a budeme mať tieto látky vo vode, alebo budeme proti vypušťaniu nebezpečných látok bojovať a všetko bude ešte drahšie. A čo na to váš pán kolega Almúnia? Kolega Almúnia tvrdí, že ak sa presunú naši konkurenti do tretích krajín, kde legislatíva nie je e, taká prísna, že môže dôjsť k zvýšeniu emisí. E, každopádne až 80 dotácií e, je poskytovaných podnikom Ehm, na príslušné opatrenia a aj do roku 2050 e, sú takéto dotácie plánované. A kto ehm, za ne platí členské? štáty samotné. Teda na jednej e, strane e, zaťažíme ehm, európsky priemysel nákupom emisí a na strane strane druhej tu budú tieto plány pre energetické podniky do rokov 2020. Podniky, ktoré vypúšťajú do vzdušia najviac emisí a bude potrebné ešte intenzívnejšie bojovať proti e, znečisteniu ovzdušia. Takže čo s tým urobíme? Máme krajiny e, s veľkým znečistením e, rakovinotvornými látkami, napríklad Taliansko a nemáme žiadne štátne dotácie často e, je aj pôda znečistená až do hĺbky 20 metrov. Takže čo budeme robiť? Majú ľudia aj naďalej umierať na rakovinu? E, ďakujem pekne, tým sme ukončili kolo hovorcov koordinátorov. Spomínalo sa tu viacero vecí. 7. akčný program e, efektivita zdrojov. Ak chceme tieto ciele zrealizovať, doteraz teda to boli vlastne dobrovoľné záväzky e, priemyslu, ale mm, k ničomu to neviedlo. Bude komisia natoľko odvážna a podujme sa k internalizácii externých nákladov, zakomponuje to do svojho návrhu, tak ako sme to videli v oblasti dopravy e, pri eurovinete. Takže bude pri eurodialničnej nálepke. Takže bude takéto e, niečo pripravené z vašej e, strany, zo strany komisie? Áno, viem, že e, musíme tu počítať aj s diskusiou v oblasti finančnej politiky. Ale ak chceme niečo zmeniť, potom je potrebné Musíme teda zabezpečiť, aby voda a ďalšie látky e, mali stanovenú svoju e, cenu. Takže podarí sa nám e, doteraz aplikovaný princíp nejako prelomiť? Nech sa páči, pán komisár. Quite a long list. Už ten zoznam je pomerne dlhý. A ak začnem vysvetľovať niektoré z tých vecí, ktoré spadajú pod body 2 a 3, tak e, to bude trošku možno zmetočné, ale pokúsim sa. Takže Richard bol prvý, ten hovoril o otázkach implementácií v rámci časti 3, ale myslím si, že je to veľmi dôležitá téma. Vy ste v zásade povedali, že v mnohých prípadoch nie je nevidno tie kroky, ktoré budú nasledovať, čo je pravdou. Ale myslím si, že príčiny neimplementácie sú hlboké a tie rozdiely medzi členskými štátmi sú ešte hlbšie. A ten nový prístup, cez ktorý sa snažíme nahliadať na implementáciu, a tie návrhy, ktoré sú uvedené v oznámení, práve sa zameriavajú na korene alebo príčiny tohto problému. A v zásade e, v Európe stojíme pred dvomi problémami. Občania neveria svojim vládám a vlády si nedôverujú navzájom. A toto je problém pri implementácii, ktorý musíme riešiť spoločne. My sme poukázali na dve veci, ktoré vysvetlím neskôr. Jedna e, sa týka tvorby systematickejšieho prístupu k vedomostiam a poznatkom Jednoducho tu je e, ten systém príliš ad hoc a ďalšia, tá druhá, súvisí s posilňovaním e, schopnosti členského štátu zabezpečiť, aby ich systémy boli podobné a aby tá schopnosť reakcie e, zo strany všetkých inštitúcií, od inšpektorátov životného prostredia až po sudcov, aby tá schopnosť reagovať bola o mnoho lepšia a jednoducho, aby občania začali veriť v to, čo vláda hovorí. A to bolo úmyselne vnesené do diskusie práve cez to oznámenie komisie. A samozrejme, bolo by to lepšie, keby sme e, to, tak povediac, legislatívne požehnali, ale na tom sa musíme dohodnúť. Áno, môžeme sa oberať e, prístupom mm, eh, konanie za porušenie legislatívy, ďalšie konanie, ďalšie konanie. O tom, o tom hovoril Chris, ale my sme dnes eh, eh, dnes budeme diskutovať aj otázky, ktoré súvisia s konaniami, ktoré iniciovala komisia za porušenie legislatívy o ochrane ovzdušia. A mm, Samozrejme, ak máte stovky takýchto porušení, potom je to otázka priorit a jednoducho ja sa musím rozhodnúť. Mali by sme e, dať prejúze tým, ktorí prekročili danované limity e, viac než tí ostatní, alebo tým, ktorí síce až tak ten limit neprekročili, ale prekračujú ho už dlho a podobne my e, samozrejme tieto veci budeme sledovať, ale na druhej strane máme 470 ľudí, ktorí pracujú pod vysokým e, stresom. E, politika je nepríjmať nových pracovníkov, jednoducho e, stavy sú zablokované, a tých prípadov je čoraz viac a jednoducho, ja nehovorím, že nás to ospravedlňuje, ale ja sa len snažím povedať, že objektívne hovoriac nie je možné všetko riešiť zároveň, všetko postihovať zároveň, na všetko reagovať zároveň rovnakou silou. No a potom si sa pýtal na budúci rok. Samozrejme, politika ochrany ovzdušia a jej revízia je jedna z dôležitých vecí, ktorú máme na mysli. A ja som už dnes naznačil, že táto diskusia bude mimoriadne náročná, pretože politika ochrany ovzdušia nie je jednoduchou témou v EÚ a ak chcete tieto veci riešiť, tak je potrebné pozrieť sa na príčinu problémov a tá príčina problémov leží v iných sektoroch. A potom bude potrebné snažiť sa zistiť, ako spoločne môžeme e, veci zlepšiť alebo vyriešiť. A keď sme diskutovali o Göteborskom protokole, nuž, e, tie diskusie boli ťažké. E, vďaka Bohu členské štáty sa zaviazali aspoň k niečomu, čo, povedie, čo nás povedie smerom, cestou zlepšovania do roku 2020, ale samozrejme um, bude potrebné revidovať smernicu, ale zo strany členských štátov je tiež potrebné vynakladať primerané snahy, ale máme jasné dôkazy z VHO, ktoré hovoria, že ak je niečo mimoriadne problematické pre ľudské zdravie, tak je to nečisté ovzdušie. A ak máme nejaký vedecký dôkaz, tak to je práve tento dôkaz, ktorý je priamo prepojený. Um, ehm, VHO hovorí, že, to, že znečistenie ovzdušia vyvoláva eh, choroby, vážne choroby, um, predčasné úmrtia a podobne. A ďalšia vec, na ktorú by sme sa podľa mňa mali zamerať, sa týka tej platformy efektívnosti využívania zdrojov, do ktorej vkladám veľké nádeje, pretože si myslím, že to pritiahne pozornosť verejnosti, ale aj vlád a že bude to taká e, politická stimulácia pri implementácii, aj pri identifikácii ďalších indikátorov. Ja vám neskôr prečítam niečo, čo napísal World Business Council for Sustainable Development o politikách pred Riom. 200 členských 200 e, podnikov v siedmých sektoroch, ktoré e, si stanovili ciele komunikovať, vzdelávať, regulovať, prispôsobiť rozpočet, investovať, monitorovať a koordinovať. A toto je Združenie veľkých podnikov s obratom e, kumulatívne okolo 200 miliard eur. Takže je dôležité, aby tento hlas rezonoval aj v podnikovej sfére. A ja tiež Vzhľadom na to očakávam lepšiu implementáciu v budúcnosti. O probléme hluku, o ktorom ste tu hovorili, opäť VHO zistilo, že toto je jeden z najdôležitejších príčin chorôb e, súvisiacich so životným prostredím a správa komisie naznačila ďalšie kroky na zlepšenie implementácie smernice a zakrátko spustíme internetovú konzultáciu e, o revízii smernici o hluku a paralelne e, sa zasadzujeme o vypracovanie spoločných metód na posudzovanie a e, hodnotenie úrovni hluku v celej EÚ, takže aj v tejto oblasti na tomto fronte sme aktívni. No a potom implementácia, o tom som už hovoril. Ekodizajn bola ďalšia otázka. formálna revízia smernice o ekodizajne a možné rozšírenie pôsobnosti sa má oskutočiť na konci roku 2012. My sme vypracovali hodnotiacu štúdiu smernice o ekodizajne a, a e, táto štúdia poukazuje na tom, že rozšírenie rozsahu pôsobnosti v tomto štádiu by mohlo byť trošku predčasné aj keď e, by rozšírenie pôsobnosti e, malo čiastočný environmentálny pozitívny dopad. Neexistujú zatiaľ spolehlivé spôsoby merania a podobne, ktoré by opodstatnili takéto rozšírenie. Ja nehovorím, e, že toto je dôvod, prečo e, nepristúpiť k revízii rozsahu pôsobnosti, ale e, potrebujeme k tomu o mnoho viac dôkazov, o mnoho viac podkladov, ktoré sa týkajú napríklad spôsobu merania a podobne ale ehm, chcel by som len povedať, že ja naozaj verím v ekodizajn a tiež som za to, aby sme rozšírili pôsobnosť ekodizajnu na produkty iné než energetické produkty, ale to je proces, ktorý si vyžaduje určité kroky. Ehm, dôležité vedieť, že sa uberáme správnym smerom a že chceme tieto veci implementovať. A to súvisí s tým, čo tu bolo povedané o biomase je absolútne dôležité nepríjmať zlé rozhodnutia, pretože potom veci uzamknete a nie ste schopní zohľadňovať e, vedľajšie účinky daného opatrenia v iných oblastiach. A potom tie argumenty, ktoré sme to nepočuli pred piatimi rokmi, sa stávajú argumentami, ktoré sú dnes veľmi dôležitými. Biomasa. Neviem presne, nedávno sme viedli diskusiu v rámci komisie o biomase. Názory sa líšia a domnieva sme sa, že je potrebné posunúť sa alebo urobiť zmenu voči situácii, ktorej sme svedkami dnes ale kedykoľvek robíme takýto typ revízie, je tu jedna vec, na ktorú nesmieme nikdy zabúdať prečo biomasa a prečo obnoviteľné zdroje a mm, boli, teda prečo boli tieto politiky v oblasti biomasy a obnoviteľných zdrojov prijaté. Nuž, vzhľadom na dôvod klimatických zmien a vzhľadom na to, že je potrebné riešiť e, klimatické zmeny a emisie CO2, CO2. Takže majme na mysli tieto veci, keď budeme, e, alebo keď dnes diskutujeme o týchto témach lebo je naozaj dôležité, aby sme náhle nezabudli z rôznych dôvodov na tieto hlavné ciele. Ak zabudneme, aké sú hlavné dôvody, prečo sme prijali tieto politiky, tak potom ten cieľ nedosiahneme. Biomasa a nutričný cyklus, fosfáty – príjmem oznámenie o bioekonomike. Udeje sa tak do konca roka komisár Tajani a ja. A toto bude veľmi dôležitá chvíľa, kedy bude vhodný čas na tieto veci sa pozrieť. Čo sa týka niektorých niektorých z tých vecí, ktoré súvisia s efektívnosťou vynakladania zdrojov. V prípade e, fosfátu som povedal, že e, oddelenie na tejto téme pracujeme, ale z hľadiska efektívnosti využívania zdrojov som uviedol, že pripravujeme na budúci rok dva dokumenty, a ktoré sa týkajú dvoch sektorov, ktoré sme identifikovali spomedzi troch, ktoré si zaslúhujú špecifickú pozornosť. Mobilita, o ktoré sa hovorí v Bielej knihe, potom potraviny a budovy. Kde tiež pripravujeme dokument. Jednoducho, to sú následné e, analýzy a dokumenty, ktoré e, komisia pripravuje a vydá. Pani Rosenberg, áno, zvyšovanie povedomia je jedna z vecí, ktorá si zasluhuje našu pozornosť. Ja dúfam, alebo moja nočná mora je tá, že kedykoľvek diskutujem o efektivnosti e, používania zdrojov, e, moje politické kruhy a moje ekonomickí kolegovia, alebo ani len z komisie, ale zo širšieho kruhu, e, hovoria, že efektívnosť vykladania zdrojov sa rovná efektívne, energetické efektívnosti. Energetická efektívnosť je veľmi dôležitou súčasťou efektívneho vynakladania zdrojov a efektívne vynakladanie zdrojov alebo používanie zdrojov o mnoho širší pojem, pretože medzi zdroje patrí voda, pôda a tak ďalej. A ja dúfam, že tá platforma, o ktorej sme hovorili a ten um, rozruch, ktorý okolo tej platformy nastane, pretože nastane, um, nám zabezpečí širšiu politickú podporu týmto ambíciám a to, čo ste uviedli, eh, sa mi zdalo veľmi, veľmi zaujímavé. A mohli by sme túto platformu eh, efektívneho používania zdrojov použiť na testovanie eh, postupov implementácie. Je to veľmi dobrá myšlienka, logická a zmysluplná. Farmoc, farmakoreziduá vo vodách Ten koncept, ktorý pripravujeme, e, sa špecificky nezameriava na farmakoreziduá, ale máme adekvátne prostriedky. E, nedávno sme navrhli aktualizáciu zoznamu priorit pre chemické látky vo vodách a my poprvýkrát e, navrhujeme zoznam tých farmaceutických výrobkov, ktorých vieme, že sú nebezpečné. Toto je už krok vpred a myslím si, že to vyvolá pomerne vážnu diskusiu, ale sme presvedčení, že toto je ten správny prístup. A, e, podľa rámcovej smernice o vodách i aktualizácia je nevyhnutná. Takže všetko to dobre do seba zapadá a samozrejme e, to štádium implementácie ešte neprekroč, nepokročilo, ale e, farmakoreziduá v vodách budú súčasťou toho, čomu sa budeme venovať. Matias, posledná otázka. E, týkala sa externalít, e, prostriedkov a, ďa- a tak ďalej. Snažíme sa veľmi intenzívne a samozrejme chcem byť trošku opatrný, lebo neviem, čo sa ehm, zjaví presne v tomto návrhu. Nechcel by som ho prejudikovať, ale my sme o ňom diskutovali a niektoré z tých odporúčaní hovoria to, že e, členské štáty by mali posunúť akcent zo zdaňovania práce na zdaňovanie environmentálneho charakteru. Nechceme presúvať bremeno zdanenia ale ak je niečo v Európe skutočnosťou, tak je to to, že naša, cena našej práce je vysoká a vysoké zdanenie práce e, k tomu len prispieva. Takže by to vysnalo dobré signály a, a my navrhujeme určitý presun, ale keď niektoré členské štáty potrebujú e, zabezpečiť dostatočné zdroje, tak a, e, si myslíme, že toto je jedna z, oblis, z oblastí, ktorú je možné vziať do úvahy ako alternatívu k zvyšovaniu daní z práce. A potom dotácie škodlivé životného prostrediu ehm, alebo daňové úlavy. Myslím si, že logické aby sme o týchto veciach hovorili práve v týchto dňoch, ktoré sú kriticky dôležité pre naše hospodárstvo. Aby sme hovorili o správnom nastavení daňového systému a tak ďalej, ale internalizácia nákladov, tak sa to celé volá, o tom to celé je. Podniky, my, spotrebitelia, my reagujeme na stimuly, ktoré máme alebo dostávame cez, cez ceny toto je téma, na ktorej musíme systematicky pracovať. Ďakujem pekne za tieto odpovede a teraz poďme na druhé kolo. V prvom rade by som tu však chcel uvítať nov, novú kolegyňu Alda Susa. Je to nová náhradnička z Portugalska, takže vítam vás tu u nás vo výbore. So now we start with the second... Takže teraz to druhé kolo a prvým rečníkom je Karl-Heinz Florenc. Nech sa páči. A najskôr úvodné slovo komisára Riu. Áno, takto sme to plánovali, hovorí pán predseda, takže pán Potočník. Takže Riu chcem poďakovať parlamentu za pozíciu Rio plus 20, ktorá je súčasťou eh, nášho eh, dokumentu, s ktorým vchádzame do rokovaní na konferencii komisia nebude plne, e, teda bude e, vás informovať e, celý výbor a, a jednotlivých poslancov. My samozrejme sme ochotní spolupracovať, pomáhali sme s akreditáciou a tak ďalej, takže počítajte s nami. Komisia má rovnaké obavy ako vy, pokiaľ ide o výdavky a my znížime našu účasť, pokiaľ ide o zapojenie personálu do rokovaní alebo mm, pokiaľ ide o komunikačné aktivity. A teraz k meritu veci. Parlament požadoval, aby samý 3 plus 20 e, mal konkrétne výsledky, hmatateľné ciele a konkrétne ciele. No a našim, našou hlavnou prioritou na RIU je dohodnúť sa na cieľoch, konkrétnych cieľoch a krokoch. Naše návrhy sa zameriavali na držateľnú energiu, vodu, pôdu, ekosystémy, zdrojovú účinnosť, vrátanie odpadu, toto všetko ste zúraznili aj vy vo vašom uznesení. Tieto návrhy e, sú potrebné aj v boji proti chudobe. Inkluzívne zelené hospodárstvo by malo priniesť blahobyt investíciami, zamestnanosťou, sociálnym rozmerom. Chceme zelenú ekonomiku pre všetkých je e, potrebné teda nejakým spôsobom sa odkloniť od toho ortodoxného prístupu k rozvoju. Musíme naozaj preukázať, ako e, toto ozelenenie zapadá do udržateľného rozvoja e, v širšom zmysle. Ak chceme zabezpečiť naozaj potraviny a bojovať proti chudobe, musíme zabezpečiť ochranu pôdy a ekosystémov. Občianská spoločnosť a podniky zohrávajú kľúčovú úlohu pri prechode k tomuto zelenému hospodárstvu a práve preto chceme konkrétne ciele e, dosiahnuť v Riu. Európska únia sa tiež venuje s cieľom udržateľného rozvoja, to by mohlo byť hlavných výsledkov RIA. Naše E, návrhy teda idú presne v tomto zmysle. E, tieto ciele by mali prispieť k posilneniu e, rozvojových cieľov milénia. Potrebujeme pokryť novú nové obdobie v roku 2015, vychádzajúc z holistického prístupu k novým výzvam. Pokiaľ ide o implementáciu, je potrebné zmobilizovať všetky zdroje, národné, medzinárodné, verejné, súkromné na ODA EÚ je veľkým prispievateľom, pokiaľ ide o, rozvojovú pomoc a chceme do, dohodnuté ciele dodržiavať. Pokiaľ ide o inštitúcie, chceme, aby sme mali pre životné prostredie, vychádzajúc z UNEPu, novú agentúru OSN. E, ďalej podporujeme širšiu reformu inštitucionálneho rámca OSN, pokiaľ ide o trvalúžateľný rozvoj e, ten pomalý, pomalý pokrok rokovaní sa nám nepáči. A pokiaľ ide o horizont po Riu, udržateľný rozvoj e, musí byť e, v centre všetkých procesov EÚ, ak EÚ chce byť dôveryhodná ako na domácom poli, tak aj na zahraničnej e, pôde. Rio musí priniesť konkrétne výsledky a my všetci počítame s podporou parlamentu v tejto súvislosti. Ešte zo pár viet k vode. Ten dokument e, chceme e, vydať v novembri. Cieľom je zabezpečiť e, kvalitnú vodu pre ľudí, hospodárstvo a životné prostredie. Aby sme to dosiahli, zameriame sa na tri prepojené typy krokov. Implementácia, integrácia a završenie súčasného rámca počas zeleného týždňa. Sme mali tretiu európsku konferenciu o vode a tá sme o tomto dokumente, ktorý plánujeme s aktérmi a zároveň prebieha pripomienkové konanie do 7. júna a toto samozrejme bude takým východiskom pre ten náš dokument. Naozaj no, sa teším, že e, vy teraz chystáte správu Zeber, e, takže myslím, že naše dnešné stretnutie je naozaj na mieste. No a pokiaľ ide o ten dokument z 10. mája, pripravili sme aj tzv. EMP e, pre vodu. E, prečo takúto iniciatívu príjmame? Pretože potrebujeme inovatívne riešenia e, tých mnohých vízie, ktoré sa týkajú vody a potom po druhé sú tu nové trhy. Pre takéto inovácie týkajúce sa vody Európa musí takéto príležitosti využiť, lebo inak budeme musieť tie riešenia dovážať zvonku. Ja som minulý týždeň v pondelok bol v Dánsku a oni tam e, robia, e, vyrábajú vodné pumpy e, a majú naozaj obrovské rastové miery aj v čase krízy, pretože efektné využívanie vody je takým dôležitým problémom. Je to otázka strategického významu a samozrejme, že si rada vypočujem vaše názory na obe načrtnuté problematiky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Téma Rio plus 20 vo všeobecnosti a potom delegácia konkrétnejšie. Tam myslím, že budeme ešte hovoriť aj na inej úrovni spoločne, parlament a komisia. Myslím si, že kolega Ševčovič je našim kontaktným partnerom, pokiaľ ide o zapojenie, plné zapojenie Európskeho parlamentu do budúcna, pokiaľ ide o delegácie komisie a rady, aby sme teda boli naozaj zmysluplne schopní pracovať priamo v teréne, pretože v konečnom dôsledku, keď tu v parlamente, sa vo výbore Envy padajú rozhodnutia, um, za ktoré sa musíme postaviť pred našimi voličmi, naozaj musíme riešiť to, akým spôsobom bude parlament integrovaný do budúcna do takýchto delegácií, aby sme sa naozaj mohli zúčastňovať a aby sme mohli naozaj v teréne pracovať, aby sme neboli rozdelení do viacerých jednotlivých delegácií. A teraz Richard Zeber. Môžem off record položiť krátku otázku. Vraj komisia má 120 priestorov, takéto chyry, orí sa, oriu sa šíria 120 priestorov. Platí to, alebo sú to naozaj iba také nepodložené chyry? To by ma zaujímalo, lebo my tam ako výbor nejdeme, ale toto by som potreboval si objasniť. If I would know for every data which uh, people are doing No musel by som byť kúzelník, aby som to všetko obsiahol. To číslo sa mi zdá byť veľmi vysoké. Ako som už povedal, Európsky parlament vyslal jasný signál, ktorý sme pochopili. A to sme odkomunikovali aj našim oddeleniam, teda, že je potrebné konať zodpovedným spôsobom, odrážajúcim súčasnú situáciu v Európe. Zároveň však chcem povedať to, že my máme pred sebou určité úlohy v Riu a tieto úlohy chceme zvládnuť a chceme, aby tam bol každý, kto nám môže v tom pomôcť. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz na zoznam rečníkov mám kolegu Florenca, nech sa páči. Ja, komisár... Pán komisár, my obaja, respektíve ja mám problém. Jeden problém je, že ste môj obľúbený e, e, komisár a druhý problém je, že najviac problémov máme s, vašom, s vašim generálnym riaditeľstvom. Ehm, to, že e, sú, sa pripravujú mnohé návrhy zákonov, s tým nemám žiaden problém, ale keď sa pozriem na to, čo naozaj bolo realizované, to je skutočne úder do tváre. Ramcová smernica o vode je katastrofa. A všetci si môžeme podať ruky a tvrdiť, veď sme pracovali tak dobre. Pozrite si eh, hranice napríklad, eh, kde eh, Ríň tečie z jednej krajiny do druhej. Pozrite sa na hodnoty v druhej krajine sú už dávno zakázaná. Komisia nič nerobí, nekoná a ani nemôže, pretože e, v rámcovej smernici o vode e, sú e, tie definície natoľko pružné, že robiť nič nemôže. Takže naozaj skôr, než budete akcieschopní vy komisia, e, musíme urobiť e, niečo s touto rámcovou smernicou o vode. Taliansko napríklad si robí, čo chce. Ty si nadefinujú odpad je X a môžete prísť ako kontrolor z komisie a keď vám budú tvrdiť, že odpad sa rovná X, nemôžete nič s tým urobiť. Keris e, bol o tom tiež presvedčený. Ja som bol tiež spoluautorom e, tej e, smernice o životnosti vozidel, ale každý si môže nadefinovať, že auto je autom, aj keď e, má už len jedno koleso, povedzme. Takže môžete robiť, čo chcete, ale e, všetko e, im prejde a všetky tieto autá, ktoré sú vlastne tak povediac šrotom, idú eh, na, do východnej Európy a podniky, ktoré sa eh, zaoberajú eh, recykláciou aut, sa dostávajú do problémov a bankrotujú, pretože nie je čo recyklovať. Takže musíme urobiť lepšiu legislatívu, štíhlejšiu legislatívu, nemusíme sa starať o každú hlúposť s prepáčením, ale musíme tie seriózne veci vyriešiť. Pokiaľ ide o, o skúšku environmentálnej zna, znašanlivosti, bývam blízko holandskej hranice a e, definícia v Nemecku a v Holandsku e, sú úplne, úplne rozdielne. Neviem, ktorá je lepšia. Takže poprosím, robme to lepšie, aby nás aj občania e, chápali. Takže ako komisár sa mi veľmi páčite, ale byť stražcom zákona tamto ešte trochu hapruje. Judith, z eh, dva minúty? Ďakujem, pán predseda, pán komisár. V prvom rade by som vám chcela zavlážiť, pretože kolegyne, kolegovia, nejde iba o dnešok v Envy, kedy komisár je k dispozícii na otázky, ale on aj cez Twitter je k dispozícii stále, dokonca aj on nám kladie otázky. Uh, ja som sa stretla minulý piatok, ja som položila dve otázky a hneď som dostala na ne odpovede. Takže veľa vďaka, pán komisár. Áno, sú tu určité otázky, ktoré sú veľmi dôležité, ale chcela by som e, sa vedieť niečomu, čo možno nie je až také rozmerné. Biomasa. Toto je veľký problém. A hovorili sme o tom veľmi často, aj v súvislosti so správou Gebrandy, kedy prestaneme so spaľovaním recyklovateľného materiálu. Biomasa je využiteľná na iné účely do veľkej miery. A moja obľúbená otázka, zákaz skládok, o ktorý sme žiadali opakovane, týkalo sa to tiež správy Gebrandy, bude to mať konečne happy end e, v forme legislatíva v roku 2020? A ďalšia vec. Farmaceutika. Toto sa považuje za znečistenie antibiotika. Áno, samozrejme, že znečistujú vodu, ale možno by ste e, sa mohli snažiť to nejakým spôsobom um, zachytávať, e, lebo sa to dá rovnako využiť. Možno to nie je dobrá téma na verejnú diskusiu, ale keby sa nám to podarilo pri tom zdroji nejakým spôsobom uh, v nemocnici, Ehm, zachytiť, tak by sa možno niektoré látky dali z toho využiť. Nemuselo by to končiť ako znečistenie. Takže ehm, venujete sa aj takýmto inováciám vo vašom dokumente. A ďalšia vec. Tu vidíte plastovú flašu naplnenú vašim obľúbeným obsahom vodou. Prečo prepravujeme vodu z jedného konca Európy na druhý koniec, keďže väčšinou je to obyčajná voda z vodovodu alebo voda porovnateľná s vodovodnou vodou. Nie je to absolútny nezmysel prepravovať plastové flaše naplnené vodovodnou vodou z jedného konca Európy na druhý ako to spadá do vašej smernice a vašej stratégie. A ešte jedna vec. My ako parlament sa snažíme s týmto skoncovať. Tí, čo ste ešte nepodpísali ten dokument, prosím, podpíšte ho kolegovia, aby sme mohli tlačiť na alternatívy. A ešte ďalšia vec, snad najmenších rozmerov, nano čiastočky vo vode. Ak dovolíte, pán predseda, ja si myslím, že tam ešte musíme e, čo to urobiť. Takéto látky sa nachádzajú vo vode, napríklad striebro, e, škodlivé životnému prostrediu a tiež endokrinné disruptory e, z fliaž, ktoré sú škodlivé pre ľudí, ale aj pre biodiverzitu. Takže prosím, budeme tu mať nejaký legislatívny návrh alebo nejakú stratégiu v tejto súvislosti. Ďakujem pekne. Pani Merky, za tie dve minúty. Môžem len povedať, že to, čo robí pán komisár, je naozaj vzorová práca, ten Twitter. Aj ja to stále sledujem a Janez je naozaj osoba, ktorá využíva sociálne médiá. Naozaj dochádza k výmene medzi všetkými aktérmi, environmentalisti, občania, takže naozaj ste vzorom. A ďalší rečník, kolega Gebrandy, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem veľmi pekne aj pán komisár, vám za to, že ste prišli a že takto spolupracujete s našim výborom a s našou neformálnou delegáciou Doria. Ja si vážim to, že chcete veľmi úzko spolupracovať s touto neformálnou delegáciou. Myslím si osobne, že by nebolo ešte neskoro nejako sformalizovať túto neformálnu delegáciu, ale to je iná kapitola. Dnes som sa dočítal veľmi zaujímavú vec, že v Nemecku bol e, dosiahnutý svetový rekord, pokiaľ ide o využívanie slnečnej energie. Toľko slnečnej energie, vďaka tomu krásnemu počasiu, majú, tuším, to bolo 22 tisíc megawatov a to zodpovedá 20 jadrovým elektrárňam vraj. To je naozaj neuveriteľné. 50 celkovej spotreby energie v Nemecku. Toto som zatvitoval dnes veľmi entuziasticky a dostal som reakciu od niekoho, no áno, ale za akú cenu. Takže toto je príklad, naozaj vynikajúci príklad, pozitívny príbeh, nová energia a ja dostanem takúto reakciu. Pre mňa osobne je to ako to, ako členské štáty reagujú na efektívne využívanie zdrojov, respektíve na konferenciu v Rio. Ja mám pocit, že tá všeobecná nálada, ten pocit naliehavosti, ten pozitívny duch, ktorý potrebujeme na transformáciu našej ekonomiky, že toto ešte stále nie je dané ale možno by ste sa k tomu mohli vyjadriť vy, teda akú úlohu zohrávajú z oči voči Riu členské štáty. A ešte ma zaujíma to, čo sa deje v New Yorku momentálne. V tejto chvíli je tam posledné kolo rokovaní, ktoré prebieha. A ešte posledná vec, zamýšľala som sa, sú tu krajiny G77, ktoré chcú spolupracovať s nami v Riu a potom sú tu také krajiny, ktoré spolupracovať nechcú. Takže bolo by možné po Riu ak Rio nebude úspechom, bolo by možné zriadiť nejakú koalíciu ochotných, takých krajín, ktoré chcú napredovať, pokiaľ ide udržateľný rozvoj, v ktorý my veríme, že by sme si mohli poskytovať obchodné výhody navzájom v rámci tejto koalície ochotných, tak aby tu bol nejaký nový stimul v ďalšom pokroku Ďakujem. Ďakujem. A teraz Sandrín Belie za zelených, nech sa páči. Ďakujem. Pán komisár, ďakujem za toto informovanie nášho výboru a ďakujem aj za tú oficiálnu akreditáciu, ktorá nám umožní našej malej oficiálnej delegácii zúčastniť sa rokovaní, oficiálne rokovaní v Riu a naozaj sa nás môžete spolahnúť, môžete s nami počítať, že vám budeme pomáhať. Ako ste už oznámili, pozícia Európskej únie je v línii toho uznesenia, ktoré prijal Európsky parlament. Ja by som mala viacero otázok a v súvislosti s prípravou samitu, pretože je tu viacero prvkov, ktoré ma znepokojujú. A v tejto súvislosti prvým prvkom. Ja som sa vo francúzských novinách dočítala, bolo tam teda vyhlásenie brazílskej vlády, kde sa oznamuje, že v porovnaní s 92., že tie ciele samotu 2012 budú malo environmentálne a že budú hlavne ekonomického charakteru a e, to ma privádza k mojej prvej otázke. My sme v rámci Európskeho parlamentu sa snažili zadefinovať e, to, čo by mohla predstavovať zelená ekonomika. Takže kde sa nachádzajú tie rokovania? Aký máte pocit z toho aktuálneho stavu? Táto zelená ekonomika, je to to, čo si želá Európsky parlament, čo si predstavuje Európsky parlament? Teda udržateľný rozvoj, udržateľný rast, zohľadňovanie udržateľnosti zdrojov, ale aj e, sociálnej e, rovnosti, pretože 20 rokov po e, samite Zeme v Štokholme viem, že tie ekologické otázky nie sú vyriešené a momentálne tu máme hospodárskú krízu a uvedomujeme si, že musíme zmeniť ten model rozvoja a vychádzajúc aj z environmentálnych požiadaviek. A potom druhá vec, ktorá ma znepokojuje, Občianská spoločnosť nás upozornila na reformu brazilského lesníckého kodexu, kde dochádza k znušeniu deforestácie. Neviem, či toto je jedna z vecí, o ktorej sa hovorilo, ale naozaj, pokiaľ ide o tie ciele samitu, toto je vec, ktorá nás znepokojuje. A ešte raz sa vraciam k tej zelenej ekonomike. My sme pripravili v uznesení Európskeho parlamentu uh, definíciu uh, verejných uh, statkov. Kde sa teda nachádzame v tejto oblasti? Hovorili sme o genetike, princípy stability, environmentálni utečenci a tak ďalej. Toto všetko sú veci alebo práva, ktoré sme my eh, na novo zadefinovali. Takže ako to vyzerá, ako vyzerá situácia aj v tejto oblasti, eh, pokiaľ ide o prípravu rokovaní. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za tie dve minúty. A ďalší rečník, pán Úsky, nech sa páči. Ja ďakujem, pane predsedo. Dovolte mi, abych... Ďakujem, pán predseda. Dovolte mi, aby som ocenil pána komisára a tiež to, že prišiel medzi nás. Na úvod by som rád povedal, že mm, nezdieľam e, v plnej miere načne kolegu Gerbrandriho z toho množstva solárnej energie, pretože viem, že to privádza do e, zúfalstva energetikov v e, krajine, pretože dochádza k nárazovému preťaženiu energetickej sústavy vďaka týmto výkyvom. Ale o tom som hovoriť nechcel. Chcel e, som sa venovať e, konferencii Rio plus 20. Bol som jedným z pôvodne plánovaných e, účastníkov a chápal som rozhodnutie Európskeho parlamentu nezúčastniť sa za týchto podmienok delegácii v Riu. Oceňujem vaše vyhlásenie v súvislosti s prípadnou neoficiálnou delegáciou. Bez ohľadu um, na to, či budeme v Riu prítomní alebo nie, dúfam, že Európsky eh, parlament a najmä tento výbor bude podrobne informovaný o priebehu konferencie. Spomínali ste témy eh, a síce sú veľmi ale Vrátil by som sa k tomu, čo tu opakovane odznelo e, voda, voda v Európskej únii je problematická, ale podstatne väčším problémom je nedostatok vody, najmä pitnej vody v rozvojových krajinách. Hovoríme o potrebe e, pomoci bohatého severu chudobnému juhu. Myslíte si, že Rio plus 20 skončí, ako sme už zvyknutí, e, vyhláseniami a frázami o tom, ako budeme ďalej spolupracovať a ako budeme podporovať rozvojové krajiny? Alebo že prinesie aj konkrétne kroky napríklad v poskytovaní technológií a pomoci v oblasti pitnej vody. Ďakujem pekne. Nasleduje ehm, kolegyňa Kokovič. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, s hlbokou dilemou ehm, sa e, zamýšľam nad tým, že pri živote potrebujeme e, prácu, potrebujeme zdravie a trvalú udržateľnosť. Ako e, získať túto rovnováhu? To, že sme zdraví, sme si vedomi až tedy, keď o zdravie prídeme. A v kríze, aká je dnes v ekonomickej kríze, si musíme uvedomiť, čo pomôže podnikom a ekonomike a z aspektu tejto krízy by sme e, mali e, sa venovať najmä kritériám, ktoré podporujú trvalú udržateľnosť a ktoré e, sa dajú ľahko implementovať. Európa je známa tým, že je najlepšia pri zvládaní ekologických technológií a je to jedna obrovská príležitosť na ďalšiu eh, prácu. Prácu v tom smere, eh, ak teda budú podniky eh, aj schopné platiť za čistú vodu. Čiže vo všetkom tomto je potrebné E, teda toto všetko je potrebné vziať do úvahy, je to treba kalkulovať a uvedomiť si, čo je e, realistické. E, moja domovina Slovinsko je krajina bohatá na vodu. Máme aj dostatok termálnych prameňov používa sa aj ako energetický e, zdroj. Čiže, ako som už e, spomínala, e, rada by som vyzvala na predloženie primeranej legislatívy, kde pôjde aj o rovnováhu, aby priemysel tam mal veľké výzvy, ale len v tom smere výzvy, aké dokáže aj zvládnuť. Ďakujem pekne. Nasleduje kolega Zanoni. Ďakujem pekne pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár, za váš veľmi zaujímavý úvod do problematiky. So zaujímom som si vypočul zámery komisie chce aktualizovať legislatívne návrhy v roku 2013. To je veľmi zaujímavé, ale myslím si, že e, je tu problém a síce problém transponovania týchto právnych predpisov. Chcel by som sa venovať najmä e, rámcovej smernici o vode. Mnohé členské štáty v tomto ešte pokrivkávajú a neaplikujú ju. Nie sú k dispozícii ani e, potrebné finančné prostriedky. Nevieme, akú kvalitu e, má voda v tej ktorej krajine. Takže nie je zatiaľ možná primeraná politika ochrany vody, primeraná politika využívania vodných zdrojov Slovákov. Mm, v nížine po v Taliansku je eh, eh, vývoj veľmi znepokojivý, pretože povrchové vody sa stali eh, vlastne chemickým zlom. Nečistia sa a nikto proti tomu nič nerobí. Tá situácia je veľmi komplikovaná a Mm, smernica sa tam zatiaľ neaplikuje a práve o to ide. E, je potrebné smernicu aplikovať a komisia by e, mala kontrolovať jej dodržiavanie. Vypočul som si viaceré návrhy na lepšiu ochranu e, vôd, keď niektoré členské štáty Eh, aj naďalej nebudú robiť to, čo sa od nich požaduje, nebudú eh, aplikovať túto smernicu, eh, mm, spôsobí to veľké zlo a budeme mať občanov, ktorí budú chránení v Európskej únii, ale aj občanov, ktorí chránení vôbec nebudú. Takže mm, veľmi dôležité tá je aj kontrola. Je potrebné vyvíjať tlak na členské štáty. Niekoľko slov k smernici o kvalite ovzdušia. Spomínali ste, že sa plánuje prepracovanie tejto smernice. A treba povedať, že aj v tomto smere v Európe existujú mnohé regióny, e, ktorých občania musia dýchať znečistený vzduch. Takže to sú veci, ktoré treba zlepšiť, pretože sú to obrovské problémy parlamente sa e, často požaduje efektívne využívanie zdrojov v Európe a mali by sme s tým konečne začať. Mali by sme začať e, pri odpadových plynoch vypušťaných do vzduchu, ako e, sa môže stať, že v niektorých krajinách sú ľudia nútení vdychovať znečistený vzduch a napríklad ako to vyzerá s uholnými elektrárňami. A teraz dávam slovo pánovi komisárovi. Opäť mnoho otázok sa týkalo implementácie a ja sa budem snažiť odpovedať, čo presne robíme, pokiaľ ide o návrhy v oblasti implementácie legislatívy. Plne súhlasím s tým tvojim záverom, že zmeny sú nevyhnutné. S tým súhlasím. Myslím si, že je najvyšší čas, aby sme urobili také zmeny, ktoré zefektívnia celý systém. Pokiaľ ide o riadenie a implementáciu rámcovej smernice o vodách, mnoho z týchto vecí bude predmetom ďalších prác komisie a práve ten koncept pre vody, o ktorom som hovoril, bude jeden z tých dokumentov. Budeme analyzovať každý z týchto návrhov a budeme reagovať eh, povieme, čo podľa nás potrebné, je potrebné urobiť. My sme vo fáze implementácie, ktorá nám ešte nedáva dostatok e, presvedčenia o tom, že rámcová smernica o vodách je efektívne nástrojom. Budem konkrétnejší. Napríklad e, dnes nemáme, ako ste správne povedali, možnosť niekam ísť a odmerať to, čo je vo vode. Toto robia členské štáty, to komisia robiť nemôže a v legislatíve e, za bežné okolnosti je jasné ustanovenie o tom, ako členské štáty podávajú informáciu komisie. Napríklad v oblasti čistoty ovzdušia momentálne čakáme na výsledky meraní z minulého roka. Členské štáty majú právo e, postúpiť na výsledky 10 mesiacov po ukončení predchádzajúceho roka. Takže e, v niektorých prípadoch naozaj nie sme v kontakte e, s realitou. A toto je jedna z vecí, ktoré by sme sa ako komisia chceli venovať a ktoré pozornosť venujeme. Biomasa, tu som vysvetlil, keď som reagoval na otázku Bena. V cestovnej mape máme milníky. Jeden z milníkov eh, hovorí o tom, že do roku 2020 eh, sa eliminujú eh, skládky a komisia predpokladá revidovať existujúce ciele v oblasti recyklácie tak, aby sme sa posunuli k ekonomike založené na e, recyklácii s úrovňou reziduí blízkej nule. Čiže máme tento milník na mysli. A pokiaľ ide o plasty a tie konkrétnosti, o ktorých si hovoril, to pravidlo, ktorého sa pridržame v legislatívny návrh je mať dostatok vedeckých dôkazov, mať niečo, o čo sa môžeme oprieť, ak niečo navrhujeme. A samozrejme, keď sa na náš radar dostávajú určité veci, tak eh, potom zadávame štúdie a robíme všetky tieto kroky, ktoré nás musia ubezpečiť, že náš návrh sa nebude uberať nesprávnym smerom. Pokiaľ ide o plastové flaše, samozrejme, je to súčasť e, širšieho súboru európskej legislatívy a je potrebné, aby to bolo implementované e, všade, nielen v oblasti environmentálnej legislatívy, ale aj v oblasti legislatívy vnútorného trhu. A mm, v rámci vnútorného trhu jednoducho nemôže existovať prekážky alebo obmedzenia v pohybe tovarov a cena rozhoduje a jednoducho výrobcovia, ktorí vyrábajú tieto veci v Belgicku, budú musieť ponúknuť lepšiu cenu. Ale ja chápem e, tú obavu, ktorú si formuloval a som si jej vedomý. a tá vášnivá diskusia o solárnej energii. E, predtým som bol komisárom pre vedu a výskum a keby ste sa ma opýtali, a stavil by som sa, že v ďalekej budúcnosti bude skutočným zdrojom energie pre ľudstvo slnko. Jednoducho to je niečo, čo sa môžeme naučiť z prírody a to je vec, ktorú sme doposiaľ zatiaľ ešte nevyužili a zatiaľ sme sa od prírody nedokázali mnohé veci naučiť. Ale keby sme to dokázali, tak odpovedou bude solárna energia. Ale keby som zastavil, tak zrejme nedožijem dosť dlho na to, aby som si stávku vystvihol. Úloha členských štátov v Riu. Nuž, reakcia jednoduchá. Európska únia je tak silná, ako je zjednotená. Pre Každého tam bude rozpráce pre všetky členské štáty a je mimoriadne dôležité, aby sme hovorili tým istým hlasom, aby sme vysielali to isté posolstvo, pretože len potom bude Európa silná a potom Európu ignorovať nebudú. A toto je pre mňa tá najdôležitejšia časť. V New Yorku dnes začala debata. Ja dostanem briefing eh, na konci dňa. Eh, jednoducho neviem, čo sa momentálne v New Yorku deje. Viem, že na e, stole je nový návrh od predsedu a to prvé hodnotenie toho návrhu je také, že ide o krok správnym smerom. A potom tá koalícia ochotných. Jednoducho v tomto štádiu môžem povedať akorát, e, snažme sa o to, aby bolo Rio úspechom a ak e, to tak nebude, tak potom o tom diskutujeme. Problém, o ktorom ste hovorili, zelená ekonomika alebo chápanie pojmu zelená ekonomika je stále problémom a dokonca bude problémom aj v Riu. Niekedy je to vnímané tak, že ciele, ktoré navrhujeme, sú cieľmi ktoré e, rozvinutá časť sveta navrhuje rozvojové časti sveta a jednoducho potom musíme im pomôcť, aby e, dosiahli tieto ciele. A keď hovoríme o cieľoch, ktoré sme nastavili, ktoré sme navrhli, my si tieto ciele stanovujeme sami pre seba. A jednoducho je to úloha e, rozvinutých štátov. A je to otázka transformácie našich ekonomík a je treba to chápať tak, že zelená ekonomika je trošku iným príbehom než tie klasické príbehy, o ktorých sme hovorili v minulosti. Ide o transformáciu v našom vlastnom záujme. A dôležitou súčasťou toho je to, že niekedy sa zelená ekonomika vníma ako niečo, čo brzdí existujú ekonomiku ekonomiku, ktorá má dostatok zdrojov, ale to pravdou nie je. Jednoducho, ak by všetko fungovalo v normálnej ekonomike, v hnedej ekonomike, tak by sme o zelenej ekonomike vôbec nehovorili. A tzv. hnedá ekonomika má e, inherentné limity rozvoja a to je dôvod, prečo sme vôbec začali diskutovať o zelenej ekonomiky a, e, ekonomike a tam sa hovorí o sociálnej inkluzivite, environmentálnej inkluzivite, o ekonomickej odolnosti systému. Jednoducho všetko toto musí byť súčasťou budúcej ekonomiky, ktorá nám zabezpečí prosperitu, ale takisto zohľadní tie problémy, ktoré existujú dnes a odstráni tie bariéry, ktoré jednoducho hnedá ekonomika v sebe nevyhnutne má. Pokiaľ ide o odlesňovanie, jednoducho to pozorne sledujeme, ale to je zhruba všetko, čo môžeme robiť a veríme našim brazilským priateľom, že sa im podarí dospieť k najlepšiemu možnému riešeniu. Takže ešte raz venujeme tomu pozornosť. Otázka vôd, o tom som už hovoril. A tá rovnováha, o ktorej hovorila pani Kokovičová, Máte pravdu. Všetky tieto veci je potrebné vziať do úvahy. Jediná vec, e, ktorú by som doplnil k tomu, čo ste povedali, je, že e, mnohé z tých otázok, o ktorých diskutujeme v rámci efektívneho využívania zdrojov, toto sú otázky, ktoré nám ukazujú cestu, ako zlepšiť konkurencieschopnosť Európy v budúcnosti. My sme závislí na dovozoch do vysokej miery a ceny importov stúpajú. A jednoducho tento problém e, sa neustále zhoršuje a ak nebudeme tejto veci venovať pozornosť, tak e, konkurenčná schopnosť Európy bude v budúcnosti ešte viac oslabaná. Musíme byť schopní použiť, me, používať menej vody, menej vstupných materiálov, musíme byť schopní do o mnoho väčšej miery používané materiály a zdroje recyklovať. A je to v súlade s tým, čo e, som vám tu prečítal, e, to vyhlásenie tých 200 veľkých svetových spoločností. Takže e, myslím si, že tu mám ešte tri strany, neviem, mám pokračovať. A predseda, piati kolegovia sa prihlásili o slovo minulý týždeň, dvaja kolegovia sa prihlásili dnes. Bude možné, aby každý z týchto siedmich kolegov ešte položil jednu otázku v trvaní jednej minúty a potom, aby ste reagovali? Áno, je to možné. Dobre, takže máte slovo, pán komisár, na úvod tohto kola diskusie. Ja budem stručný, ale toto je dôležitý okruh z hľadiska implementácie Oznámenie implementácií, ktoré bolo prijaté 7. marca, sa týka toho, ako pomôcť členským štátom dosiahnuť lepšie výsledky e, rozvojom ďalších e, nástrojov. E, my sme tiež uskutočnili štúdie, ktoré ukazujú ekonomické úspery, úspory, ktoré vyplývajú z dobrej implementácie v sektore odpadov. Je jasné, že implementácia európskej legislatívy by vytvorila 400 tisíc pracovných eh, miest a eh, tie čisté náklady 72 eh, miliard eur ročne sú nižšie ako alternatívny scenár neimplementácie. Je potrebné mať na mysli nielen scenár neimplementácie, ale aj nepriesnivé dopadky, dopady na ľudské zdravie Eh, spomeniem dve veci. Poznatky a zodpovednosť. Pokiaľ ide o poznatky, je tu lepší, alebo je to značný priestor toho, ako lepšie štrukturovať poskytovanie informácií, tak, aby sme podporovali využívanie informačných a komunikačných technológií, systémy e-governmentu a tak ďalej. Navrhujeme eh, vytvoriť eh, sieť na zdieľanie informácií, cez ktorú bude možné pristupovať k včasným a spolahlivým informáciám, lebo v mnohých prípadoch momentálne pracujeme s informáciami na báze ad hoc. Je potrebné takisto posunúť veci v oblasti implementácie v rámci členských štátov a musíme byť transparentnejší sami a zlepšiť kvalitu podávania správ na úrovni EÚ. Je potrebné uh, zapojiť do týchto snách Európsku environmentálnu agentúru, najmä e, pokiaľ ide o verifikáciu informácií o implementácii. Potrebné odstrániť e, existujúce slabé miesta a využiť program LIFE e, na podporu rozvoja dobrého informačného systému. Po druhé, z hľadiska schopnosti reagovať chceme posilniť kontrolné a dohľadové systémy v súlade so súčasnými odporúčaniami pre kritéria kontrol a prípadným vypracovaním usmernení pre sektor kontrol. Tiež pracujeme na eh, návrhu nových právomocí komisie alebo iného systému vytvorenia spoločných inšpekčných alebo kontrolných tímov. Je potrebné posilniť prostriedky, ktorými členské štáty reagujú na sťažnosti občanov a zlepšiť prístup k spravodlivosti a tu navrhujeme zavedenie mechanizmu riešenia sťažností so zapojením relevantných úradov a možnosťou mediácie a alternatívnymi možnosťami riešenia sporov. Pracujeme na zabezpečení adekvátneho prístupu k spravodlivosti pre občanov EÚ a mimovládne organizácie v prípade, že chcú spochybniť um, e, spôsob, ktorým členské štáty implementujú pravidlá EÚ uh, a do tohto budú zapojení sudcovia, uh, prokurátori, uh, čiže poradenské centrá a podobne. A na záver navrhujeme partnerské implementačné dohody, ktoré budú upravené na podmienky špecifických národných orgánov, tak aby bolo možné cez tieto dohody podporovať efektívnu implementáciu. Hovoríme tu, aby sme sa spoločne zamerali na dve alebo tri oblasti, kde vy aj my vidíme, že e, sú výrazné nedostatky pri implementácii. No a potom e, vlastne budeme spoločne tieto veci monitorovať. Ďakujem. Ďakujem. Takže poprosím jednu otázku na rečníka, maximálne minúta. Gaston Franko ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Ja mám otázku, ktorá sa týka krajín juhu. Je to naozaj veľmi dôležitý, dôležitý problém, pretože znečistenie našich vôd. E, Komisia navrhla nástroj špecifický, aby sa bojovalo proti e, takýmto nejakým e, agresívnym druhom. Je to odkolný z taký 2020, takže ako bude vyzerať koordinácia medzi tým trojným nástrojom a fitosanitárnymi režimami, ktorého revízia sa momentálne pripravuje, ako DG Sanko bude konkrétne v tejto oblasti postupovať. Ďakujem. Next speaker is Osa Westlund. Asa Westlund, ďalší ročník, nech sa páči. Eh, min fråga je o hormonstörande ämnen. Eh, det är ju ingen ny Ďakujem pekne. Moja otázka sa bude týkať určitých látok, ktoré môžu mať nebezpečné dopady. Potrebujeme eh, viac výskumu, vývoja, potrebujeme lepšie poznatky, lepšie definície takýchto látok ale my máme aj princíp, ktorý platí u nás a to, že my zakazujeme látky, keď sa naozaj konštatuje, že sú nebezpečné, takže plánujete nejaké konkrétne opatrenia na ochranu ľudí, respektíve aj na ochranu fauny a flóry. Ďakujem pekne. Teraz Julie Gerling na minútu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán komisár. Pokiaľ ide o implementáciu, ja mám pocit, že tie problémy často súvisia s tým, že ten proces, ktorý sa využíva v EÚ, keď sa smernice teda uplatňujú, respektíve aj nariadenia, a že toto je veľká miera kompromisu, teda ľudia plne nesúhlasia s tými princípmi, ktoré, z ktorých vychádzajú tie smernice takže nie sú ochotní plniť svoje povinnosti. Takže ja by som navrhovala pozrieť sa na to z iného uhla pohľadu. E, žiadna polícia, e, žiadna ťažká ruka zákona, ale pozrime sa na to zloženie tých smerníc. A možno by sme ich mohli zjednodušiť, možno by sme ich mohli e, spriateľniť. Ja by som napríklad navrhovala nasledovalo v 2000 sme tu mali princíp prevencie alebo obozretnosti, teda že všetkému musí predchádzať hodnotenie rizika, ale toto sa často ignoruje. Potvrdzujú to mnohé štúdie, takže e, vo vašej komisii váš personál dodržiava toto pravidlo a všetci vedia, ako sa to má implementovať. Ďakujem pekne za tú jednu minútu a teraz nasleduje kolegyňa Cortines. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Pán predseda, ďakujem pekne aj vám, pán komisár. Dve veci, ktoré sa objavujú opakovane. Poprvé, voda. Ja mám taký pocit, že celá environmentálna politika aby mala slúžiť na zastavenie ilegálnych činností. Všetko sa tam uvádza právnicky, ale zase, že tie zákony nie je možné uplatňovať, takže potrebujeme väčšiu mieru transparentnosti, aby sme vedeli, kto čo porušuje. Máme tu digitálny svet, máme predsa naozaj výkonné systémy a nás by sme mohli zriadiť taký nejaký zoznam porušovateľov legislatívy v oblasti vody. E, napríklad príklad, e, pokiaľ ide o Taliansko. Udržateľnosť niektorých z kolegov tu spomínali, udržateľnosť, udržateľnosť, pani Rozbach a ďalší. Takže ako zabezpečiť, aby sa všetky štandardy naozaj uplatňovali, a všetky normy, voda, klíma a tak ďalej. Niečo také všeobjímajúce by malo existovať, obsahujúce všetko. Nemáme integrovanú politiku a takúto podľa mňa potrebujeme. Ďakujem pekne. A teraz ešte posledná, nepredposledná otázka. A pani Van Bremt, ďakujem pekne. Pán komisár, iste viete, že tu máme aj roadmap v oblasti energie na rok 2015 a Európsky parlament vypracoval k tomu stanovisko, vypracoval k tomu stanovisko a v tomto stanovisku sa objadňuje aj bridlicový plyn. No, ale neviem, či to nie je trošku predčasné, pretože komisia zadala viacero posúdení vplyvov, vrátane toho environmentálneho. Viem, že to spada pod viacero generálnych riaditeľstiev komisie, a Toto nás znepokojuje, pretože to znamená, že komisia nemá dočinenia iba s jedným posúdením vplyvov, ale s viacerými. Teda bude veľmi ťažké urobiť si jasné stanovisko k bridlicovému plynu. Toto mňa naozaj veľmi znepokojuje. Bolo by dobre, keby to niekto prevzal. A teraz pani Grosted. Ďakujem pekne. Moja prvá otázka, pán komisár, pokiaľ ide o kvalitu e, vôd kúpalísk, pretože táto Kvalita neustále klesá, 25% tak 2009 a toto konštatuje environmentálna agentúra. Krajiny neuplatňujú rovnaké normy, takže čo urobiť, aby sa veci zlepšili? To je prvá otázka. Druhá otázka, kvalita vzduchu. Ako to vyzerá, e, pokiaľ ide o zachytávanie a skladovanie CO2? Ďakujem pekne, pán kolega Rosy, máte ale iba minútu. Ďakujem pekne, vážený pán komisár, veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes prišli. Ďakujem za to, že ste sa snažili odpovedať aj na moje otázky, ktoré som vám položil. A teraz ešte ďalšia otázka. Koherentnosť, informovanosť o tých odvetviach, ktoré vyrábajú produkty, ktoré spadajú pod vojenské tajomstvo. Samozrejme, že tam ten produkčný proces nie je známy e, verejnosti, ale predsa verejné orgány ktoré sa zaobražujú tým prostredím, musia mať možnosť kontroly, ktorú často nemajú. Takže je potrebné, aby boli tieto orgány náležite informované a mohli robiť náležité kontroly. Ďakujem pekne. No a teraz, pán komisár, pokúste sa odpovedať. Viem, že máte málo času, je to naozaj veľmi ambiciozná úloha, ale, ale pokúste sa. Thanks. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tie invazívne druhy, áno, my plánujeme legislatívny návrh na tento rok. Toto bola taká stručná, jasná odpoveď. Podľa nás toto je naozaj veľký problém, ktorý je potrebné riešiť. Teraz Health a Sanko. Samozrejme, že spolupracujeme, inú možnosť ani nemáme, keďže sme súčasťou tej istej komisie. A ja takúto spoluprácu medzi oddeleniami komisie podporujem. Endotívne disruptory. My sme oznámili revíziu existujúcej stratégie EÚ v tejto oblasti. Ak to bude potrebné, tak dôjde aj k novele. Zadali sme štúdiu o týchto chemikáliách. Závery máme z januára tohto roka. Európska mentálna agentúra vydala správu za ostatných 15 rokov výskumu, pokiaľ ide o endokrinné disruptory a ich vplyv na um, život, na život ľudí a na životné prostredie. 11. 12. júna v Bruseli budeme mať zasadnutie na vysokej úrovni. 300 osôb by sa tam malo zúčastniť. Všetci Všetky skupiny by mali byť zastúpené a z toho budú vychádzať naše ďalšie kroky a tiež chceme dodržať naše povinnosti vychádzajúce z našich legislatívnych aktov do júna 2013. Tieto látky sa povolujú podľa hríč. Tento postup bude preverený a navrhneme aj nové postupy na povolovanie týchto výrobkov Takže toto k endokrinným disruptorom. Teraz ďalšia vec. To zloženie alebo tá štruktúra tých smerníc, že to je problém, ktorý brzdí implementáciu. Nepovedal by som, že to tak vždy je, ale uh, Ja si uvedomujem a aj upozorňujem na to, že musíme toto zohľadňovať pri príprave našich návrhov. Ale viete, že tie návrhy niekedy e, sú naozaj veľmi právnickej povahy a mm, súhlasím s vami, že takéto vyjadrovanie nie je blízke občanom. E, tie kúpaliska, energia, to bola vaša otázka. Otázka bridlicového plynu podľa súčasného rámca EÚ je úlohou členských štátov rozhodnúť, či umožňa využívanie bridlicového plynu, teda nekonvenčných e, druhov plynu na svojom území, so zohľadnením legislatívy, ktorá bola na európskej úrovni prijatá. Toto platí momentálne. Komisia minulý rok e, posúdila legislatívu platnú pre brilicový plyn. Takže toto platí v prípade bridlicového plynu. Začali sme tiež vyhodnocovať to, či je potrebné nejakým spôsobom posúdiť rizika využívania tohto plynu a ak áno, akú formu by malo mať toto posúdenie rizik. Je potrebné lepšie pochopenie situácie. My intenzívne pracujeme na získavaní potrebných informácií, ale je evidentné, že v USA, kde tie skúsenosti sú väčšie s vedlicovým plynom, že tam je čoraz viac skúseností, ktoré vychádzajú na svetlo sveta ktoré poukazujú na to, že je potrebné naozaj zohľadniť environmentálne implikácie. A ešte tie kúpaliska. Áno, sú tu malé zmeny v kvalite vôd, kúpalisk ale keď to porovnáte s tým, ako to vyzeralo, keď sme tú legislatívu uvádzali do platnosti, tak môžeme byť naozaj veľmi pyšní, pretože kúpaliska v Európe v porovnaní s minulosťou sú oveľa lepšie. To ale neznamená, takáto fluktuácia naozaj poukazuje na to, že nikdy nesmieme zaspať na Vavrinoch a že musíme tieto veci naozaj pozorne sledovať a presne to aj robiť budeme v budúcnosti. A pokiaľ ide o CCS, Prepačte, nepochopil som celkom tú súvislosť, či to súvisí s tým, čo je súčasťou našich investícií. Ja to považujem za takúto dôležitú súčasť, lebo s tomu musíme venovať, aj vychádzajúc z toho, že po celom svete je mnoho krajín, kde nemôžeme očakávať, že zo dňa na deň prejdú k e, environmentálne priateľnejším e, typom výroby energie, preto CCS je dôležitá otázka. Takže či sa nám to páči alebo nie, budeme sa tým musieť zaoberať. Ja to mám e, v pamäti ešte z predchádzajúceho portfólia. A pán Rossi, tá vaša otázka, neviem celkom presne, možno by som sa na to mohol pozrieť s mojimi zamestnancami a potom vám odpoviem. A ešte na záver. Ja niekedy naozaj veľmi dobre chápem uh, vašu frustráciu, pokiaľ ide o implementáciu a môžem vás ubezpečiť, že tá frustrácia aj v mojej pozícii je naozaj veľmi prezentná. Ďakujem pekne, pán komisár, za tento dialog za príležitosť. Also for your flexible time management. <laughs> I... Naozaj sa veľmi teším, že ste prišli. Veľká vďaka. Vždy vás tu radi uvítame. Sme vaši spojenci. Podporujeme vašu agendu. Ale ešte raz opakujem, lehota pre legislatívu je marec 2013. Ďakujem pekne za to, že ste prišli za tento dialog. So, nach dem strukturierten Dialog... Takže po našom štrukturovanom dialogu budeme e, pokračovať ďalej. A síce hlučnosť, úrovňou hladinou hluku motorových vozidel. Spravodajcom je pán kolega Miroslav Ousky, ktorého poprosím, aby nás uviedol do problematiky. Ďakujem vám, pane predsedo, kolegyne, kolegové. Ďakujem, pán predseda, kolegyne, kolegovia, vážení hostia. Počkám ešte chvíľočku, aby mohli odísť tí, ktorí odísť chcú a aby mohli počúvať tí, ktorí chcú počúvať. Vítam návrh komisie a podporujem ho, pretože predstavuje krok vpred pri riešení nepriaznivých vplyvov eh, emisí hluku na zdravie ľudí a na životné prostredie. Domnievam sa, eh, že by bolo užitočné rozšíriť eh, návrh komisie, uskutočniť technické úpravy za účelom stimulácie nákupu vozidel s nižšou hladinou akustického tlaku. Zohľadňuje pritom skutočnosť, že hluk je daný niekoľkými faktormi, nielen motorom a pneumatikami, ale aj povrchom vozovky, aerodynamickým hlukom a štýlom jazdy. Veľkú časť problémov vyrieši kvalitný eh, manažment dopravy, ktorý vyvedie ťažkú kamionovú dopravu z obcí a z miest. Zásadný podiel na emisiách hlukov, ktoré, e, hluku e, má aj kvalita vozoviek. Som presvedčený o tom, že návrh komisie možno zlepšiť e, tým, že sa vloží ustanovenie o systému klasifikácie vozoviek, ktorý členským štátom a celoštátnym a miestnym orgánom umožní posudzovať kvalitu vozoviek a znižiť ich podiel na celkovej hladine zvuku. Pred sebou eh, máte aj pozmeňovacie návrhy pre eh, meranie tlaku. Mm. Zmyslom pozmeňovacích návrhov je prispôsobiť návrh komisie technickému vývoju v oblasti skúšobných metód a zvýšiť realizovateľnosť technických požiadaviek. Navrhujem aj niektoré zmeny v kategorizácii vozidiel, pokiaľ ide o medzné hodnoty. Ja zavádzam novú fázu 4, ku ktorej by sa pristúpilo v prípade, že revízia komisiou po zavedení fázy 3 by potvrdila jej vhodnosť. Domnievam sa, že stanovenie stanovenie hraničných hodnôt a tiež e, údajov, od ktorých tieto hodnoty platia v jednotlivých e, kategóriách vozidiel podľa prílohy 3 návrhu komisie predstavujú podstatný e, projekt na riadenia Malo by to spadať do právomoci zákonodarcov. Nemôžeme súhlasiť s návrhom zákonodarcov zmeniť tieto aspekty na prenesené delegované akty a navrhujem, aby všetky zmeny podliehali spolurozhodovaniu v rámci riadného legislatívneho postupu. Chcem tiež oznámiť, že som požiadal o vyňatie pozmeňovacieho návrhu 19 e, zmeny skúšobných e, podmienok e, hĺbky vzorov pneumatik. Rozhodol som sa stiahnuť tento návrh a pôvodný návrh komisie sa mi zdá byť celkom vhodný. Vypočul som si aj eh, mnoho hlasov o hľadne zavedenia povinného informovania spotrebiteľa. Avšak problematika je zložitejšia. Nie je jasné, či spotrebiteľa bude zaujímať viac holúk vo vnútri vozidla, či mimo. Takže eh, bude potrebné požiadať komisiu vypracovanie dopadovej eh, štúdie. To, že dlhodobá hluková záťaž má dopad dopad na ľudské zdravie je nesporné, takže tento problém treba riešiť komplexne. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše pripomienky a na diskusiu. Thank you very much, Mr. Um, that brings us to... Ďakujem veľmi pekne. Takže, teraz sa dostávame k tieneným spravodajcom. Začneme pánom Tatarelom z EPP. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by e, som sa poďakoval kolegovi Miroslavovi Úskému za jeho prácu a tiež za spoluprácu pri e, vypracovávaní tohto dokumentu. Chcel by som e, vyjadriť e, svoj názor a budem sa stručne venovať aj pozmeňovacím návrhom, ktoré e, predložím. Vyzdvihol by som niekoľko bodov. Už to spomínali viacerí kolegovia síce, že táto otázka nie je len otázkou vertikálnou, ale mali by sme postupovať aj horizontálne Nemôžeme hovoriť len o vozidlách a o hluku bez toho, že by sme hovorili o, aj o pneumatikách a o ich zložení. Pokiaľ ide o infraštruktúru, o v tomto smere toho treba ešte veľa urobiť. A e, z tohto e, dôvodu by sme mm, mali apelovať na komisiu, aby niečo urobila. Niekoľko poznámok v súvislosti s klasifikáciou vozidiel. Kolega to spomínal veľmi dobre a ja súhlasím s jeho slovami. Podporujem návrh vytvorenia novej kategórie a síce e, boli by to tzv. small volume cars 0,5 0,3 e, výroby e, vozidiel. Za týmto účom, teda pre tieto malé e, vozidla, potrebujeme osobitnú kategóriu. Podporujem teda zmenu, ktorú navrhuje pán spravodajca v súvislosti s testom testami, ktoré majú byť uskutočnené. A pokiaľ ide o označovanie, um, mám ešte niekoľko otázok. Je jasné, že um, tieto údaje sú účelné pre spotrebiteľa, ale ako už bolo povedané, mm, nie je uh, úplne jasné, uh, o aký hluk má ísť, či je to hluk vo vnútri vozidla, ktorý ide na ťarchu uh, posádky, alebo hluk vozidla, v okolí. Takže toto treba upresniť a vyriešiť problémy v tejto súvislosti. Problematika harmonizácie meraní hladiny hluku, pretože aj z rozdielných metód merania môžu e, vyplynúť problémy. Takže všetky tieto veci by mm, možno e, v výbore IMCO mohli byť celkom dobre riešené správou na túto tému. To by možno bol celkom dobrý postup, ale samozrejme aj my môžeme o týchto veciach diskutovať. A samozrejme e, e, potrebné je tiež e, zohľadniť dopady. Pokiaľ ide o kategorizáciu, kategorizácia eh, sa musí tiež zmeniť. Musíme sa venovať aj eh, tým najmenším vozidlám. A posledný bod, na ktorý som vás chcel upozorniť, je otázka týkajúca sa emisií CO2. To je otázka, ktorou eh, sme sa zaoberali už aj v iných súvislostiach. Možno by bolo celkom dobre vyzdvihnúť v texte že e, zabudovanie e, motora, hoci aj len časti e, motora do krytu spôsobí zvýšenie hmotnosti vozidla, tým pádom budú emisie CO2 vyššie, ale to musí pán spravodajca zvážiť. Je to teda veľmi špecifická technická správa. Bolo by dobré ak by sme sa vyhli duplicite. Ďakujem pekne, pán Tatarela. A nasleduje Judith Merkis za SND. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcela by som sa poďakovať pánovi spravodajcovi e, za dobrú spoluprácu. Skutočne sa veľmi e, snažilo komplexný prístup e, a o zohľadnenie všetkých názorov. Je to naozaj veľmi technický dokument a súhlasíme aj so slovami pána komisára Potočníka, že je to veľký problém, tento hluk v každodennom živote. Je to problém najmä eh, veľkých miest. Takže preto je dôležité postarať sa o akcept akceptovateľnú hladinu hluku motorových vozidiel. Prispeje eh, to k lepšiemu životu našich obyvateľov a zároveň mm, je to preventívne opatrenie v rámci ochrany ich zdravia. Súhlasím s pánom Ouským, to treba e, vidieť ako komplexnú jednotku pri teda posudzovaní hladiny hluku e, treba zohľadniť e, auto samotné, jaznú dráhu, E, pneumatiky. Musíme si uvedomiť, o čo tu vôbec ide. Ide o všeobecnú smernicu o hluku alebo ide o smernicu o, o úrovni hladiny hluku motorových vozidiel, teda hluku, ktoré produkuje motor motorových vozidiel. Ja som skôr za tento uh, e, uši e, prístup a síce, aby sme sa venovali vozidlu samotnému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 Mal som taký dojem, že pán spravodajca návrh e, trochu e, oslabil. Považujem návrh komisie za dobrý. 65 vozidiel už teraz splňa požiadavky komisie. Nechápem, prečo by sme tie stanovené hodnoty mali nejakým spôsobom oslabovať. Ani e, nechápem, prečo by sme potrebovali dlhšie prechodné obdobia. Ako som už e, povedala, väčšina vozidel už teraz splňa požiadavky. Prečo potrebujeme pre zostávajúcich 35 vozidiel e, také dlhé prechodné obdobia? Ďalší bod sa týka e, spôsobov testovania tie nižšie hodnoty z nových spôsobov testovania boli e, už zohľadnené alebo nie? Pretože e, podľa môjho názoru e, vychádzate z tých starých výsledkov a nie z najaktuálnejších. A posledná pripomienka. Ďakujem pánovi spravodajcovi, že sa vyjadril za e, zorganizovanie vypočutia. Máme tiež návrh e, ohľadne označovania. Spotrebiteľ musí mať jasno v tom, aká spotreba energie je e, a tiež všetky ostatné veci a samozrejme musí vedieť aj, aká je hladina hluku. Ďakujem kolega Holger Kramer. Ďakujem pekne, pán predseda. A ja by som sa najprv rád poďakoval pánovi spravodajcovi za dobrú prácu musím e, konštatovať, že dokonca opravil e, veci, ktoré boli veľmi sporné v návrhu komisie. Komisia navrhla klasifikácie motorových vozidiel, ktoré už dlhé roky e, ne existujú a pýtam sa, prečo komisia prichádza e, s takýmto návrhom a kde, s návrhom, kde sa snaží e, upravovať e, aj vozidla, ktoré sa už celé roky nevyrábajú. Považujem za potrebné pripomenúť, že musíme robiť legislatívu, ktorá je v súlade s e, cyklami produktov, pretože e, výrobcovia e, nevyrábajú nové vozidlo z jedného dňa na druhý. To z mm, dôvodov nákladov by nebolo možné. Takže legislatívu musíme dať do súladu s produktovými cyklami a pán spravodajca tak aj robí. Bez osporu musíme znížiť hladinu hlukomotorových vozidiel, pretože najmä v mestských oblastiach je táto hladina hluku veľmi veľká. Štvrtá fáza, ktorú tu navrhuje, o nej nie som celkom presvedčený. Neviem, či takéto dlhodobé ciele e, máme e, zakomponovať do textu skôr než e, uvedieme konkrétne čísla, mali by sme si urobiť analýzu dopadov. Podľa mojich e, poznatkov tieto e, cieľe v takomto dlhom e, časovom horizonte nie sú dosiahnuteľné e, bez toho, že by sa nezmenili iné nariadenia, napríklad o zložení pneumatik. Takže toto by som e, rád konštatoval. Áno, je jasné, aj predrečníci to už spomínali, že musíme postupovať integrálnym princípom. Ide tu e, nielen o hladinu hluku, ale ide aj o e, pneumatiku, ide tu aj o povrch e, vozovky a tak ďalej. Takže musíme si uvedomiť, že tu ide o otázku, ktorá sa týka homologizácie vozidiela, nie výstavby ciest Ehm, považujem ale za zaujímavé diskutovať aj o takomto niečom, mm, len si nie som istý, či je toto správne e, miesto. Označovanie hladiny hluku. Ehm, mám pochybnosti, aké informácie, akú pridanú hodnotu z tejto informácie má mať e, spotrebiteľ. Niekedy snáď e, tu dochádza aj k ovo-labelingu ehm, vstupuje do platnosti e, smernica e, e, o, o mm, pneumatikách a každý sa pýta, aká informačná hodnota je s tým vôbec spojená, takže nevidím tú skutočnú pridanú hodnotu pre spotrebiteľa, čo sa spotrebiteľ, spotrebiteľ dozvie z tohto štítka, keď si pozera auto u predávajúceho takže musíme zostať realistickí. A posledný bod, ktorý v diskusii nezohráva takú veľkú úlohu, ale mám predsa len otázku. V návru sa e, spomínajú minimálne požiadavky na elektrické vozidlá. Viackrát som sa pýtal, prečo to v tomto návrhu vôbec je. Hovoríme tu predsa o smernici, o znižovaní dopadov na životné prostredie a o nežiaducich dopadoch na zdravie. A minimálnu hladinu stanovovať pre elektroauta je podľa mňa problematikou pre bezpečnosť premávky. Minulý týždeň som si v Štutke karte pozrel pokus, pokusia testovacie jazdy elektronické elektro aut, kde teda uh, um, už dlhé mesiace stovky elektrických aut jazdia uh, po meste, ale pokiaľ ide o hladinu hluku, jedna vec je dôležitá. Celé mesiace nedošlo k jedinému incidentu a už vôbec nie k žiadnej k žiadnej nehode v súvislosti s ne existenciou hlukovej hladiny pri elektroautomobiloch. Takže tu sa zamýšľame o nejakých požiadavkách na hlukovú hladinu pre elektroautomobily, ale skôr než takéto niečo urobíme, mali by sme najprv preskúmať, či tu vôbec existuje nejaké riziko, odkedy je auto príliš e, tiché, takže mm, varujem pred tým, aby sme unáhlenie tieto veci stanovovali e, v našom návrhu Takže mm, je to kompromisný návrh. Chceme sa dopracovať k smernici, ktorá bude e, aktuálna a musím povedať, že návrh pána spravodajcu je veľmi dobrý e, v podstate e, zdieľam jeho názor, ale mm, niekoľko pozmeňovacích návrhov si dovolím predložiť. Ďakujem pekne, Holger Kramer takmer som osobne už e, mal kolíziu s takýmto elektrovozidlom, pretože som ho nepočula. To asi nie je dobrý príklad v tejto súvislosti. Pas Eichhout e, namiesto kolegyne sa tu hlasí. Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem pani hasiteľnú spravodajkyňu, že tu nie je, ale budem hovoriť v jej mene. Čo je trošku prekvapujúce z nášho pohľadu, je, že keď sa pozeráme na správu pána Ouského, zdá sa, že on oslabuje tú ambíciu, úroveň ambície, ktorú navrhuje komisia a jednoducho týmto smerom podľa nás by sa správa uberať nemala a preto očakávam, že budeme viesť interesantnú diskusiu o tom smerovaní, ktoré si želáme my. Ale chcem zdôrazniť, že my ako parlament musíme byť vždy konzistentní a keď pripravujeme správu pre 7. environmentálny akčný program a tam hovoríme, že je potrebné zahrnúť opatrenia, e, ktoré sa týkajú dopadov e, na ľudské zdravia e, úrovne hluku a konečne tu máme takýto názor, a, teda, takýto návrh a my robíme krok späť a sme menej ambiciozní, ako sme sa k tomu zaviazali. A zrejme je potrebné, aby sme boli ako parlament konzistentní. Ďalšia vec, ktorá súvisí s konzistentnosťou, je, že od novembra 2012 e, budú platiť e, prísnejšie predpisy pre pneumatiky. A chcel by som vedieť od komisie, e, lebo keď sa pozrieme na prísnejšie e, štandardy pre pneumatiky od novembra 2012, pravdepodobne väčšina mm, z tých noriem fázy 1 bude dosiahnutá a preto si myslím, že by sme mohli byť e, trošku ambicioznejší a hovoriť o implementácii v roku 2013, lebo komisia hovorí o roku 2014 a s tým súvisí pozmeňovací návrh 21, ktorý opäť zdá sa mi oslabuje ambíciu komisie a oddeluje fázu 1 a fázu 2. A ja nevidím absolútne dôvod, prečo by sme to mali robiť. Ja si myslím, že my ako parlament by sme mali volať po prísnejších termínoch pre fázu 1 a fázu 2, teda 2013 a 15, namiesto toho, čo návrhuje komisia. To isté platí, keď diskutujeme a tu nesúhlasím s pánom Kramerom, že myslím si, že aj z hľadiska e, bezpečnosti investícií do budúcna potrebujeme nejaké dlhodobejšie štandardy a tu som naozaj za zavedenie tretej fázy so štandardmi do roku 2020, aby producenti, aby výrobcia vedeli, do čoho majú investovať, aby mali istotu týchto budúcich investícií a to mi tu v návrhu pána Olského chýba. Teda nie chýba, ale E, mali by sme sa pozrieť trošku za horizont toho, o čom diskutujeme teraz. No a potom otázka určená pánovi Oskému, týka sa pozmeňovacieho návrhu 22. Prečo sem vnáša takú dodatočnú úroveň e, hluku e, úroveň hluku by mala byť e, znížená podľa pozmeňovacieho návrhu 22 o 1 decibel. Celkom mi nie je jasné, poprosím, aby ste mi to vysvetlili, je to trošku zvláštne formulované. A na záver, samozrejme, súhlasím s pánom Kramerom, pokiaľ ide o elektrické vozidlá. A áno, vidíte, že niekedy zelení súhlasia s to spôsobom myslenia pána Kramera a toto je tá vhodná príležitosť, kedy to môžeme zdôrazniť. Ďakujem. Ďakujem, Bas. Takže toto bolo kolo tieňových spravodajcov a teraz má slovo Ania Panskava. Karšulta. Ďakujem. Jedna dimenzia, ktorá mi chýba v tejto diskusii, je skutočnosť, že ak sa nám podarí zredukovať úroveň hluku z aut, bude to mať e, výrazne pozitívny efekt na rozvoj miest, e, lebo to znamená, že budete môcť e, stavať alebo budovať na viacerých miestach v mestách, kde máte existujúcu infraštruktúru a to nám usporí mnoho prostriedkov. Ale ak nezredukujeme úroveň hluku z dopravy, Čoraz viac lokalít e, v blízkosti e, centier miest sa stanú, stane neobývateľnými a budeme musieť e, investovať veľké prostriedky do dopravy. A myslím si, že investícia práve v tejto oblasti sa nám niekoľkonásobne vráti. Takže ak si uvedomíme náklady na implementáciu tohto, jednoducho musíme si byť vedomi toho, že to bude mať e, veľmi, veľmi pozitívne, sekundárne pozitívne efekty. A ak nebudeme ambiciózni, tak jednoducho tie prostriedky budú musieť mesta investovať do e, dopravy, pretože ľudia nebudú môcť bývať blízko si centier miest, budú sa musieť dopravovať mimo miest a e, tieto veci sú zájemne prepojené. Ďakujem. Ďakujem. Karol? Teraz Ania Weisgerber. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, ale mám nejaké paralelné termíny, takže um, som tu nemohla hneď byť. Ja sa chcem tiež poďakovať pekne pánovi spravodajcovi za dobrý návrh. Ja som spravodajkyňa vo výbore IMKO a naozaj mm, by som bola rada, keby sme úzko spolupracovali a chcem aj využiť túto možnosť e, výmeny názorov a bola by som tiež rada, keby Envy v prípade bodov, ktoré sú dôležité z hľadiska ochrany spotrebiteľa, keby výbor Envy nám vyšiel v ústrety a to je téma označovania, ku ktorej sa chcem o chvíľu vyjadriť. Takže v zásade vítam v každom prípade návrh, e, pretože je to veľmi dôležitá vec v oblasti ochrany zdravia. Znova ide o auta, ale tento raz nie o emisie. A je veľmi dôležité, aby naše automobily, či už nákladné alebo osobné, boli e, tichšie aj v súvislosti s ochranou, e, ochranou zdravia. A z hľadiska ochrany spotrebiteľa chcem načetnúť niekoľko vecí. E, poprvé označovanie, pán Ovský aj pán Tatrela o tom pred chvíľou hovorili. Podľa mňa by mali byť občania informovaní o tom, ako hlučné je auto, pretože podľa toho sa môžu potom rozhodnúť pri nákupe Ide o spotrebiteľa, ale ide aj o malé a stredné podniky, pretože sú tu aj e, také podniky, sú tu aj určité projekty, napríklad v Holandsku. A pre je veľmi dôležité, akú hlučnosť má auto, pretože sú tu napríklad určité predpisy, aké auta môžu, respektíve nemôžu vstupovať do určitých zón v mestách. Napríklad v prípade nejakých sídlisk alebo teda obytných štvrtí, tak tam sa môže zásobovať iba v prípade, ak to auto nemá e, určitú nadmernú mieru hluku, teda v určitom čase je iba takéto zásobovanie tichými autami e, možné. E, takže ide o tú vonkajšiu hlučnosť automobilu pretože v tejto legislatíve ide aj o takúto vonkajšiu hlučnosť. Pretože by sme chceli, aby boli informovaní spotrebitelia pri nákupe a bolo by dobre, keby sme e, tam k tomu niečo zakomponovali. Mm, nemalo by to byť v tejto legislatíve, o ktorej tu hovoríme, ale vyzývame komisiu, aby pripravila k tomu návrh, lebo túto to nezapadá správneho hľadiska do tejto legislatívy. Takže taká výzva komisii, ale pokiaľ je tú konkrétnu formu, to ponechajme komisii, ale ten aspekt tam zohľadniť z, e, ochrany, z hľadiska ochrany, ochrany spotrebiteľa, to teda zájimko. No a pokiaľ ide o jednotlivé kategórie, je dôležité, aby sme tu mali novú klasifikáciu tried. Návrh komisie naozaj zastarali Nová diferenciácia nám umožní lepšie reagovať, e, pokiaľ ide o hraničné hodnoty jednotlivých tried. Niekde by sme možno mohli mať väčšie ambície, ale niekedy je možno potrebné byť realistickejší ako v návrhu komisie. Ja osobne som vo výbore IMCO sa snažila prísť k nejakému rozumnému novému návrhu, pokiaľ ide o tú tabulku hraničných hodnôt. Takže aj tu sa teším na spoluprácu aby sme teda dostali tomu cieľu realistickosti. A ešte jedna vec na adresu kolegyne Merkis. Ona povedala, že pokiaľ ide o ten stupeň 1, že tretina um, aut to splňa už teraz, ale keby sme tú hodnotu ešte sprísnili, tak by sa to percento znížilo a týchto takmer 40 tiež tú hodnotu nejako musí dosiahnuť a keď ju nedosahuje, tak je to inak ako v prípade legislatívy o CO2. Tam je potom taká kompenzácia medzi tými autami, ktoré majú väčšie emisie a tými, ktoré majú nižšie emisie. Čiže máte nejakú flotilu, nejaký vozový park a to auto potom nie je možné, nie je možné registrovať a to je veľký problém. Takže preto by som eh, chcela trvať na tom, aby sme naozaj zostali realistami. A ešte mm, posledná vec z mojej strany, keď ide o tie rôzne časové fázy pre nákladné a osobné vozidlá, tam máme odlišné vývojové cykly. A ja osobne som otvorená, dokonca aj sama navrhujem zaviesť dlhodobý cieľ, nejakú dlhodobú hodnotu, tak aby tu bola istota pre plánovanie do budúcna. A keď sa na ten návrh kolegu Olského pozrieme pozorne, keď sa pozrieme aj na ten môj návrh, tak tam je aj um, revizná doložka. Eh, ale tí kolegovia, ktorí chceli vyššiu mieru ambícií, um, pre nich je to eh, možno taký stimul povedať, že z dlhodobého hľadiska budeme ešte ambicioznejšie, ako bola komisia vo svojom návrhu a toto by možno mohol byť taký kompromis, ktorý sme sa mohli dopracovať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, Ania. Máme tu dnes jedného hostia. Je to host z hospodárskeho a sociálneho výboru. A ak nikto nie je proti, tak by som mu teraz dal slovo na dve minúty. Je tam spravodajcom pre túto tému, takže Dávam slovo zástupcovi hospodársko-sociálneho výboru, aby nám odprezentoval jeho názor. Takže žiadne námietky sa tu neozývajú, takže budeme takto postupovať. Nech sa páči. Ďakujem, príjemné popoludne, dámy a páni. V dvoch minútach sa pokúsiť zosumarizovať eh, Názor nášho výboru, nuž to nie je také jednoduché, ale už som minul 10 sekúnd na to, že som to zdôvodňoval. Takže Niekoľko konkrétnych slov. Aby sme sa vyhli nedorozumeniu, náš výbor, ktorý schválil toto stanovisko 25. Ehm, apríla, podporuje návrh komisie na zníženie limitných hodnôt hluku vrátane novej testovacej metódy. Avšak musíme konštatovať, že ani v tomto prípade e, sa vec neriešila cez integrovaný prístup. Ehm, a ja som o tom už počul v predchádzajúcich intervenciách, vystúpeniach. E, týkalo sa, týka sa to, to, to napríklad údržby ciest, e, obnovy povrchov a tak ďalej. Tiež je tu dôležitosť vzdelávania šoférov Eh, ktorí majú veľmi často primárnu zodpovednosť za eh, hlukové emisie z ich vozidiel. Prečo hovorím o integrovanom prístupe? Preto, pretože nesmieme zabúdať, že bez ohľadu na to, do akej miery eh, znižíme hluk z vozidiel, nikdy nie sme schopní znižiť ten hluk pod hladinu hluku, ktorý vydáva valivý odpor pneumatík na ceste. Jednoducho to fyzicky možné nie je. A teraz naše dve obavy, ktoré sme prezentovali v správe. O prvé tu už bola reč revízia kategorizácie. Návrh komisie vychádza z historických kategórií z roku 85 a svet sa zmenil. A my sme zdôraznili tento problém tomto prípade e, sa to týka e, tzv. športových vozidiel, ide o veľmi špecializovaný trh, ale veľmi dôležitý pre európsky priemysel. A pokiaľ nebude e, takto kategória opätovne predefinovaná, bude veľmi ťažké ďalej vyrábať tieto auta a predávať ich. A druhá obava je ešte dôležitejšia, ktorá sa týka časového rámcu návrhu očakávané zníženie e, úrovne hluku si bude vyžadovať veľké štrukturálne zmeny. Takže, a tým končím, čo navrhujeme v našom stanovisku, je revidovať časový harmonogram a metódy e, navrhované pre redukciu hlukových emisí a to by sa mohlo urobiť tým, že sa eliminuje prvé štádiu, ktoré vlastne nebude <clears throat> znamená nejaké významné zmeny a je priamo potrebné e, sústrediť sa na konečný cieľ, konečný výsledok. A potom urobiť zmenu v podkategóriách a stanoviť vhodný e, čas nábehu, ktorý bude viac, by mal byť viac ako jeden rok, ako to navrhuje komisia. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Musíme e, šetriť časom. Komisia je tu dnes k dispozícii a dám vám slovo zástupcovi komisie Filip Chen, ktorý je riaditeľom odboru automobil, automobilového priemyslu. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme sa zúčastňovali toho semináru, ktorý sa zúčastnil, takže myslím si, že nemusím veci nejako povedať do detailov, lebo sme to už všetko prebrali. Došlo k výmene názorov. Samozrejme, že sme citliví určitým požiadavkám, ktoré Eh, vzniesli poslanci. Áno, samozrejme uznávame to, že integrovaný prístup by bol produktívnejší a mohol by priniesť oveľa lepšie výsledky. Ať by sme upozornili poslancov na tú skutočnosť, že návrh je potrebné vnímať aj v súvislosti s tým, čo už sa eh, udialo v oblasti pneumatík. V roku 2012 budeme mať nové limity pre pneumatiky tá teda vstúpia do platnosti a, a tiež poprvýkrát bude tu označovanie, kde sa bude uvádzať jednak hlučnosť a jednak energetická účinnosť No a dopady na spotrebiteľov nejaké budú, nevieme ešte presne aké. Od novembra 2012 budeme naozaj veľmi úzko monitorovať, ako tento systém označovania bude vplývať. Dúfajme, že teda bude vplývať pozitívne, a pokiaľ ide o, o voľbu spotrebiteľov pri nákupe pneumatík. Takže pripravujeme takúto legislatívu. Tá legislatíva bude, ale ešte nevieme, ako to bude vplývať na, na rozhodovacie procesy u spotrebiteľov. To je všetko z mojej strany, pán predseda. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dal by som teraz rovno slovo spravodajcovi. Hluk a doprava. Vo všeobecnosti v Európe je to téma kde ešte stále tápame v tme, aký má vôbec vplyv hluk na zdravie. U nás doma máme úplne iné problémy. Železničná doprava, keď na železe jazdí železo, tak je to oveľa hlučnejšie ako výfuk spalovacieho motora, takže e, prosím, v tomto kruhu by sme mali hovoriť aj o tom, aký vplyv na zdravie má hľúk z rôznych, e, z rôznych zdrojov a ako sa to celé rozdeluje. E, takýto prístup by som mu odporúčal, odporúčal uplatňovať. Prepačte, pani Morkulante sa hlasila o slovo. Prepačte, prehľadol som vás. Nech sa páči. Aš norėjau trumpai atkreipti dėmesį, dėl, kalbame apie taršą iš... Ďakujem pekne, ja som chcela upozorniť na jeden aspekt. Uh, Hovoríme tu teraz e, o znečistení, ktoré spôsobujú motorové vozidlá a všetci e, cítime tento negatívny dopad na ľudí v mestách, ale my tu hovoríme aj o nových motorových vozidlách a možno by bolo dobre zamyslieť sa nad tými z druhej ruky. Takže o čo ide? keď sa dostáva nejaké vozidlo na trh, je to vozidlo certifikované, je tam teda potvrdený typ vozidla, no a o niekoľko rokov neskôr, počas tých technických kontrol, konštatujeme, že nie je celkom jasné, aké sú limity hlučnosti ktoré by sa mali na dané vozidlo uplatňovať. Ak nepoznáme údaje z toho certifikátu, u nás je to napríklad 92 decibelov. Takže tá hlučnosť často je už na vyššej úrovni. Takže moja otázka, nebolo by možno dobre prísť s takým návrhom, že by sa vytvorila nejaká spoločná databáza pokiaľ ide o špecifikácie motorových vozidiel a aké sú teda tie limity hlučnosti v rôznych krajinách. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o to označovanie, ja tu mám ďalšiu na e, pravodajcu, keď máme typové povolenie, tak tie hraničné hodnoty, tak či tak je potrebné splniť, nie? To označovanie by len rozlišovalo medzi tými osobitne alebo mimoriadne tichými vozidlami a tými ostatnými, alebo ako, ako si to predstavujete. No a tým rovno odozdávam slovo spravodajcovi kolegovi Ouskemu na Uh, uzavretie témy. Nech sa páči. Yeah, thank you. Thank you very much indeed for, for discussion and, uh, and uh... Ďakujem pekne za tú diskusiu a za ten priestor. Ja osobne si nesom istý, či som pochopil tú vašu poslednú otázku. Ako ste to mysleli s tými typmi vozidiel? Áno, každý zrejme chápe to, že napríklad minibusy budú musieť splňať inú normu než športové vozidla alebo nákladné vozidla. Takže pokiaľ ide o klasifikáciu komisie, aj moju klasifikáciu, tak tam každý typ vozidla eh, mu odpovedajú konkrétne, určité konkrétne opatrenia. Kolegovia predložili viacero otázok na moju osobu spravodajcu Judith Merkis položila prvú otázku. Už tu bohužiaľ nie je, ale ja by som, pokiaľ ide o tie testovacie metódy, navrhovala, aby sme sa vrátili k tým pôvodným, ktoré sa uplatňujú už možno 20 rokov. Čiže bolo by teraz veľmi zložité od samotného začiatku uplatňovať nové testovacie metódy. A toto nie je iba môj názor. Pokiaľ je o to nemecké riešenie, áno, nové testovacie metódy môžu byť zvýšené zrýchlenie z 2 metrov na 3 metre za sekundu, ale pridajme tam 1 decibel ku každej kategórii. Myslím, že je to jasné. Takže ak sa budeme držať pôvodného návrhu, tak to bude plodné. Tretia, štvrtá fáza. Holgen Kramer sa na to pýtal. Ja s vami plne súhlasím, teda pardon, plne súhlasím s tým vysvetlením, ktoré odprezentoval vás Eichhout v mene zelených a to, že musíme hľadiť do budúcnosti, aj do tej vzdialenejšej a z odvetvia viem, že pokiaľ ide o ten cyklus vývoja motorov, že to by mohlo trvať 8 či 12 rokov. Takže ak budeme ambiciozni, použijem toto veľmi populárne slovičko, tak musíme tam doplniť aj tú štvrtú fázu, aby sme naozaj nejakým spôsobom nasmerovali automobilový priemysel. Áno, ja chápem, že je potrebné urobiť nejaké posúdenie vplyvov po tej tretej fáze. To je evidentné. Pokiaľ o elektromobily, tu by som načetol niečo, čo možno nespadá celkom do právomoci nášho výboru. My hovoríme o verejnom zdraví a nejakým spôsobom zhlučňovať eko pardon, e, elektromobily. No ale toto je skôr téma, ktorou sa zaoberá Ania Weisgerber e, v výbore pre ochranu spotrebiteľa, teda vo výbore IMCO. Takže to je tá časť legislatívy, ktorú by mohli spracovať oni, pretože nám ide o ochranu zdravia. A z tohto hľadiska nejaké umelé zvuky, umelá hlučnosť v prípade elektromotorov nie je veľmi relevantná. A že tá úroveň ambícií nie je dostačujúca. Zase z inej strany počujem, že je potrebné byť realistami, No, kolegovia, verte mi, že som sa naozaj snažil predložiť takú správu, ktorá bude kompromisom. Nie som si celkom istý, či všetky návrhy musia byť v tomto duchu, ale ja som sa snažil naozaj dopracovať nejakému kompromisu v spolupráci s tými spravodajcami. Čo ešte? Riadenie premávky, teda, že tam môžeme nejaké peniaze usporiť. nejaké veľké nákladné vozidlo možno zodpoveda hlučnosťou 20 mot- 20 športovým, 20 eh, športových motorových vozidel. Takže keby sme postupovali takýmto spôsobom, tak eh, by sme si naozaj ušetrili veľa zdravotných ťažkostí. Ja si myslím, že sa nám podarí dopracovať k nejakému kompromisu s tými štyrmi fázami a so začiatkom, čo možno najskôr. Ďakujem pekne za naozaj veľmi živú, plodnú diskusiu a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne, pán Ovský. Lehota bude 6. júna na poludne na preklade pozmeňovacích návrhov. Hlasovať sa o nich bude 20. 21. júna tu vo výbore. 10. júla bude hlasovanie vo výbore a v oktobri 2012 bude hlasovanie na plene. Takže na druhé čítanie by sme potom ešte mali v dispozícii dostatok času v tomto volenom období, že by sme to všetko mohli zvládnuť. Ďakujem pekne za všetky príspevky. A teraz poďme k ďalšiemu bodu programu. Je to bod číslo 5. Verejné obstarávanie. Spravodajkyňou je tam Osa Westlund a tej by som teraz rád dal slovo. A iba jej ďakujem. Ďakujem pekne, pán predseda. Ide o verejné obstarávanie. Je to veľmi dôležitá téma pre náš výbor. Je dôležité sociálne-ekologické eh, eh, tovary, asi 80 eh, Eh, tovarov zaobstarávaných prostredníctvom verejného obstarávania eh, sú takéto tovary. Ide tu o trvalo udržateľný eh, rozvoj umožnený prostredníctvom verejného obstarávania. Spomeniem stratégiu 2020. V rámci verejného obstarávania sa treba postarať o to, aby ten vývoj do budúcna bol správny. Domnievam sa, že predpisy EÚ by mali byť komponované tak, aby e, zhotoviteľia skutočne preberali e, zodpovednosť. Avšak e, mnohé legislatívne predpisy z ich súvislosti vyvstávajú rôzne otázky a prekážky, takže my by sme sa e, mali venovať najmä ich odstraňovaniu. Chcem navrhnúť, aby sme vytvorili lepšie možnosti e, pre zohľadňovanie životných cyklov a nákladov týchto životných cyklov a e, mali by sme sa zamerať aj na trvalodržateľný výrobný proces a postarať sa tiež e, o to, aby e, za e, rovnakú prácu bola rovnaká pláca po ekonomickej stránke a sociálnej e, e, stránke je treba e, zvoliť tie služby, ktoré sú najvhodnejšie a to v súlade s kritériami, ktoré sú stanovené, je potrebné zamedziť korupcii. Čo však je dôležité, je možnosť na lokálnej úrovni si určiť kritéria verejného obstarávania aby teda lokálne orgány mali dopad na to, ako budú vyzerať ich e, daňové príjmy. Takže mm, je tu veľa e, možností. Ja som sa e, tu pokúsila načrtnúť niektoré z nich. Problémy, ktoré existujú na trhu, sa snažíme riešiť. Ide nám o trvalú udržateľnú spoločnosť a rada by som sa dopracovala k širokému politickému konsenzu. Komisia vo svojom návrhu e, spomína, že e, orgány miestnej samozprávy musia prevziať e, dôležité úlohy v rámci spoločnosti. Musí byť preto možné, aby orgány miestnej samozprávy mohli si združiť svoje úlohy napríklad pri otázke čističiek vody a pri odpadovom hospodárstve a tak ďalej. A čo je potrebné? Je potrebné podľa možnosti do najväčšej miery obmedziť poskytovanie subdodávok. E, treba sa sústrediť na to, aby v rámci verejného obstarávania e, prebehli zákazky tak, ako boli e, dohodnuté pôvodne Pokiaľ ide o sociálne služby, e, tam e, je samozrejme potrebné e, dodržať tie najdôležitejšie požiadavky kladené spoločnosťou pri transporte a v podobných oblastiach. Treba mať na zreteli recykláciu a tiež v oblasti školstva treba postupovať veľmi rozumne. Aby som uľahčila hlasovanie v našom výbore, predložím e, pozmeňovacie návrhy, ktoré budú kompromisnými e, pozmeňovacími e, návrhmi z tých, ktorí ste predložili a s napätím očakávam stanoviska ostatných členov výboru. Ďakujem kolegyne a dávam slovo ako prvému pánovi kolegovi Mikolášikovi za tieňových spravodajcov. Uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem kolegovia. Pani spravodajkynia. Mám niekoľko názorov, ktoré som si pripravil písomne a myslím si, že je veľmi dobrá príležitosť, aby sme diskutovali o tejto dôležitej téme. Plne súhlasím, že táto téma je pre nás ako politikov mimoriadne dôležitá, takisto aj pre náš výbor. Je to veľmi sexy téma Takže dovolte, aby som sa s vami podelil o niektoré názory, ktoré som si pripravil. Verejné obstarávanie je dôležitý nástroj rastu a základom vnútorného trhu. Ako také zohráva dôležitú úlohu pri uspokojovaní potrieb po infraštruktúre tovarov a službou s cieľom maximalizovať úžitky verejného obstarávania pri zabezpečení inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, revízia súčasného legislatívneho rámca je bez pochyby nevyhnutná. Spravodajkyňa sa správne zamerala na oblasti, ktoré súvisia s udržateľným verejným obstarávaním v environmentálnej, ekonomickej a sociálnej oblasti a súhlasím s väčšinou názorov uvedených v návrhu stanoviska. Domnievam sa, že je potrebné pravidla zjednodušiť, ale zároveň je potrebné aby bolo možné vypracovať nové inovatívne kritéria tak, aby sa využil plný potenciál verejného obstarávania. Zároveň zapracovanie inovatívnych a udržateľných kritérií je v súlade so stratégiou Európa 2020, ktorá stanovuje 5 ambicióznych cieľov v oblasti zamestnanosti, inovácií, vzdelávania, sociálnej inklúzie a energetiky a životného prostredia. A tieto cieľe potrebné dosiahnuť do roku 2020. Udržateľné kritéria vo verejnom obstarávaní pomôžu dosiahnuť konkrétne výsledky na úrovni EÚ, ako aj na úrovni jednotlivých členských štátov, ktoré podporia plnenie tejto stratégie. Zdieľam názor, že konkurencia a inovácia musia byť múdro stimulované a tieto nové výzvy je potrebné riešiť bez toho, aby sme eh, ukladali obstarávateľom nové administratívne bremená. Obstarávateľia ako napríklad regióny alebo mesta a iní obstarávateľia musia mať možnosť uplatňovať svoje politiky na ochranu životného prostredia a verejného zdravia. A preto vítam napríklad elimináciu kritéria najnižšej ceny, a, tak aby si mohli e, obstarávateľia e, vlastne zvoliť cenu, ktorá nie je síce najnižšia, ale je najvýhodnejšia a vzhľadom na napríklad úžitky pre verejné zdravie. Je potrebné zabezpečiť e, najlepšiu kvalitu za dané peniaze a toto je obzvlášť dôležité v sektore potravín a v sektore zdravotnej starostlivosti, kde musia byť špecificky definované výrobné postupy a metódy, pretože tieto postupy a metódy um, zohrávajú dôležitú úlohu a majú veľký dopad na zdravie konečných príjemcov, berúc do úvahy celý životný cyklus. Toto je tiež jeden z dôležitých aspektov, environmentálnych úvah a poskytuje to stimuly pre výskum a inovácie. Na záver by som chcel podporiť stanovisko spravodajkyne, že nová smernica nesmie ohroziť možnosť, aby obce mohli spolupracovať s cieľom zabezpečovať určité služby všeobecného záujmu, ako napríklad odpady a voda. Ďakujem, ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Sanoni v Mňalde. Ďakujem, pán predseda. Analýzu eh, kolegu eh, vidím trochu eh, inak. Ďakujem pani spravodajkene za tvrdú prácu, za návrh jej stanoviska. Alde víta návrh komisie mm, ohľadne nového, novej smernice o verejnom obstarávaní e, fungovanie vnútorného trhu a účinnosti činnosť a efektivita verejných obstarávaní sú pre našu politickú e, skupinu kľúčovou témou. Je to dôležitá téma v oblasti stratégie 2020. Je e, možné dosiahnuť prostredníctvom dobrej stratégie trvalo udržateľný rast a zabezpečiť efektivitu vynaložených verejných e, finančných prostriedkov. Návrh Návrh e, v aktuálnej fáze e, považujeme e, za dobrý, avšak boli, bolo by možné stanoviť prísnejšie kritéria idúce nad rámec navrhovaného najmä v oblasti environmentálnej a sociálnej malé a stredné podniky e, majú mať lepšiu možnosť účasti e, na verejnom obstarávaní. Ekologické a sociálne kritéria by mali e, primeť podniky využívať lepšie ich šance, najmä malé a stredné podniky. Zmeny, ktoré navrhuje pani spravodajka, tajkyňa e, by viedli k lepším podmienkam pre malé a stredné podniky v rámci verejného obstarávania. Verejné zákazky e, by boli udeľované férovejšie než doteraz. Prispelo by to tiež e, k e, tomu, aby e, boli lepšie zohľadňované ekologické kritéria. Takže ešte raz ďakujem pani spravodajkyni tejto správy. Myslím, že všetko, čo je uvedené v tomto stanovisku, je e, dobré a najdôležitejšími bodmi sú e, body, ktoré zohrávajú rolu z ekologicko-politického hľadiska, teda príslušná smernica, v ktorej Ide najmä o to rozšíriť e, definície, aby sme posilnili ekologicko-sociálne kritéria, aby nešlo v rámci verejného obstarávania len o kritérium najnižšej ceny. Je e, to naša oblasť e, kompetencií. Musíme konštatovať, že verejné obstarávanie často prebieha tak, že nie sú vyčerpané všetky možnosti e, na ekologické zadávanie zákaziek. O čo jednoduchšie e, je možné postupovať, o toto bude lepšie. Myslím si, že pani spravodajkyňa sa oberá správnou cestou. Jednu vec by som rád doplnil vzhľadom na svoje skúsenosti z USA. E, verejné obstarávanie nemôže byť orientované len na trh čisto dogmaticky. Musí byť zamerané na všetkých, napríklad v rámci verejného obstarávania eh, potravín, najmä čerstvých eh, potravín. V USA sa eh, zverejní tender. Existujú samozrejme jednotné kritéria, ktoré sú stanovené a niekedy je tam cenový rozdiel menší než 5 A to znamená, že je možné zadať zákazku aj keď bude cena kolísať o týchto 5 e, a závisí to od rozhodnutia lokálnych orgánov, toho ktorého e, e, spolkového štátu. Takže aj to by bola cesta, ktorou by sme sa mohli uberať. Myslím si, že pravidla sú pomerne jasné, ako konštatuje aj pani spravodajkyňa. Avšak eh, mohli by sme eh, klásť dokonca vyššie požiadavky, než eh, podľa aktuálnej legislatívy napríklad v oblasti mesa, kde by mohlo ísť aj o ochranu zviera. Čiže takéto vyššie požiadavky by mali byť možné. Celkovo vzaté je návrh pozitívny. Mm, sú tu zakomponované nové možnosti eh, pre orgány miestnej samozprávy. Mm, je tu aj eh, možnosť eh, kde vlastne si klient zvolí a nikto nemá zákazku istú, aby teda nie úrady, ale eh, klienti sami sa vyslovili za to, kto by mal eh, byť zhotoviteľom napríklad eh, pri službách v oblasti sociálnej. Podniky, ktoré sa zúčastňujú na takýchto obstarávaniach, kde rozhodujú klienti, Eh, teda tam by sa museli viesť rokovania a eh, určite by služby potom boli šité na mieru zákazníkov. Návrh je celkovo zaté eh, veľmi dobrý. Niektoré veci samozrejme sa môžu ešte vylepšiť. Trvalo udržateľný rozvoj tam mm, mm, by sme čo to mohli ešte urobiť. Mali by sme sa snažiť pri verejnom obstarávaní docieli tie najlepšie výsledky, tak z ekologické, ako aj zo sociálnej stránky. Eh, Judy Garling, nech sa páči. Thank you. Um, I think we all agree. Ďakujem. Myslím si, že sa všetci zhodneme, že Európa potrebuje nové príležitosti pre podniky, podnikateľov a je potrebné, aby nesmierna nákupná sila verejného sektora mala prospech e, z environmentálnych technológií. 20 HDP ide cez verejné obstarávanie, čo je dôležité. A tento sektor ako taký je dôležitý a vo svojom návrhu komisia si uvedomila tieto obavy a predložila naozaj e, výrazný návrh na e, zlepšenie, ktorý vítam. A ide o výrazný posun k väčšej flexibilite, čo tiež vítam som obzvlášť potešená e, tou časťou návrhu alebo správy, kde sa hovorí o inovatívnom partnerstve. A toto môže byť naozaj e, na veľký prospech aj z hľadiska životného prostredia. Toto sa týka aj toho, že najnižšia cena nie je jediným kritériom a myslím si, že e, s tým by sa ne, nemalo ani polemizovať za predpokladu, že ostatné kritéria budú riadne definované. Takže vítam ambíciu komisie zjednodušiť e, tento systém a dať mu viac flexibility a ale myslím si, že z hľadiska environmentálneho to v stanovisku dostatočne nerezonuje Chcela by som uviesť nasledovné, pretože si myslím, že stanovisko e, zachádza do oblasti, ktoré nespadajú do kompetencie tohto výboru. Najmä sa to týka otázky práce a odkazu na dohovor Medzinárodnej organizácie práce e, číslo 94. A, áno, o tom treba diskutovať, ale na iných miestach. Ale nezdá sa mi, že je to niečo, čo by spadalo do kompetencie tohto výboru aby sa tým zaoberal, ale bez pochyby je to niečo, čo e, by bolo zaujímavé e, pre výbor pre zamestnanosť. A ja viem z môjho pôsobenia vo výbore pre zamestnanosť, že ak sa odvážia zablúdiť do environmentálnych e, kútov tohto sveta, tak ich odtiaľ veľmi rýchlo výbor pre životné prostredie vypoklonkuje. Potom je tam odkaz na udržateľný výrobný proces, ktorý sa mi nezdá byť jasný. Vidím tu ale jasné prepojenie na členstvo spravodajkyne v IMCO. Niektoré pozmenece návrhy sú identická a identické, ale nie, napríklad e, číslo 11 obsahuje definíciu sociálne udržateľného výrobného procesu v kontexte kritérií životného cyklu. Nož je to tak číre ako blato. Jednoducho vôbec netuším, o čom sa tam hovorím, a zrejme by sme nemali navrhovať reguláciu vecí, ktoré sú takto nejasné. A sú tu aj ďalšie veci, ktoré e, jednoducho sa nesnažím e, bagatelizovať, ale je potrebné, aby sme tieto veci jasne definovali. Sociálna udržateľnosť, nuž to nie je jasne definovateľné. Potom stratíme veci zo zreteľa a e, jednoducho môžeme zastaviť e, celú e, mašinériu verejného obstarávania v EÚ e, rozličnými právnickými kľúčkami. To by bol dôsledok niektorých z pozmeňovacích návrhov, ak by sme si ich osvojili. Takže áno, hovorí sa tu, že nový systém eliminuje byrokraciu a že, si, že veci zmodernizuje a zjednoduší, ale ja mám zatiaľ zmiešané pocity a obávam sa, že e, takéto pozmaniace návrhy e, tento cieľ nerozsiahneme. Predseda komisia, chcete reagovať? Áno, nech sa páči. Ja zastupujem DG Markt. Chcela by som poďakovať spravodajkyni za veľmi cenný príspevok a každému za veľmi zaujímavú diskusiu. Dovolte len také všeobecné posolstvo. Prepačte, väčší, väčšiu vzdialenosť od mikrofónu, keby ste si zachovali, alebo menšiu? Takže všeobecné posolstvo zo strany komisie, ktoré je asi také, že všetky ďalšie návrhy alebo námety by sa mali opierať o princípy zakotvené v zmluvách, najmä o princíp zákazu diskriminácie a akýkoľvek pozmeňovací návrh, ktorý bude prijatý, by nemal otvoriť priestor zneužívaniu a diskriminácii. Na druhej strane by som chcela zdôrazniť, že existuje potreba nezávadzať ďalšie administratívne bremená, ktorými by sme zaťažovali obstarávateľov, pretože e, my sme si vypočuli zo strany obstarávateľov, že práve tá administratívna záťaž je ich hlavný problém. Ďakujem, ďakujem, hovorí predseda. A v neposlednom rade pani spravodajkňa Slave Slund. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem za vaše láskavé slova. Ja dúfam, že sa nám podarí dospieť k riešeniu všetkých tých problémov, o ktorých tu bola reč. A e, je tu vec, ktorá sa e, ktorá tu um, rezonuje. To znamená, ako vytvoriť priestor pre miestne samozprávy alebo pre regionálnu úroveň, aby príjmali vlastné rozhodnutia je to princíp lokálnej demokracie a do akej miery by sme im mali nanúcovať veci a do akej miery by sme im mali veriť, že budú príjmať tieto rozhodnutia sami. A na jednej strane by bol systém centralizovanejší, na druhej strane by tu bola mašinéria stoviek obstarávaní a je veľmi dôležité nájsť tú správnu rovnováhu. Jednoducho to, čo sa nakupuje lokálne, o tom by sa malo rozhodovať lokálne. Um, či ide o obstarávanie tovarov alebo služieb. Myslím si, že v tomto tu vládne pomerne e, silná zhoda, ak sa opýtate ľudí po celej Európe a politikov v celej Európe, tak myslím si, že nikto by nemal námietok voči takémuto princípu a to je potom potrebné náležite zohľadniť. Pokiaľ ide o jednotlivé témy, ja som sa snažila e, e, zamerať pozornosť na tie veci, ktoré spadajú pod e, našu kompetenciu a podmienky na pracovisko majú vplyv na e, verejné zdravie a preto si myslím, že by sme o tom mali hovoriť e, v našej správe. A mm, zrejme iné výbory majú iný názor, ale ja si myslím, že je to príslušné. Ďakujem. Ďakujem pekne. Myslím si, že to je skutočne veľmi dôležitá správa, o ktorej tu diskutujeme, pretože sa to týka e, tisíc komunálnych e, politik politík, kde e, ide o to, aby výberové konanie, aby verejné obstarávanie bolo e, flexibilné a aby e, tam bola tá možnosť flexibility. A pripravujeme tu týmto spôsobom cestu, aby to bolo najlepšie, e, čo najlepšie možné. E, termín na predkladanie pozmeňovacích návrhov 7. júna 10. júla budeme hlasovať, teda ešte pred prázdninami a v, vo výbore IMKO sa bude o tejto správe hlasovať 10. októbra a podľa všetkého sa bude v decembri hovoriť o nej v pléne a hlasovať. Ďakujem kolegyňam a kolegom. Tie body 6 a 7, ako som už avizoval na začiatku dnešnej schôdze, sú presunuté na našu nadchádzajúcu schôdzu. Koordinátorov tu ráno o 9. presne stretnem na zasadnutí koordinátorov a všetci ostatní, prosím, o desiatej nezabudnite si hlasovacie kartičky, aby sme mohli plynule hlasovať. Želám vám príjemný večer. Vidíme sa zajtra. Okay.